Good morning. Can we start our session, please? Dobrý deň, môžeme pokračovať. Ctení hostia, priatelia, vážení poslanci, poslankyne, som skutočne rada, že vás môžem privítať na tomto paneli, ktorý je venovaný novým technologickým novým komunikačným technológiám a obrania a podpore ľudských práv. Máme tu významných hostí a Chcela by som privítať aj troch nositeľov ceny Sacharova, ktorým takisto dáme slovo. Takisto by som sa chcela poďakovať pánovi Rovčekovi, podpredsedovi parlamentu, za jeho účasť na tomto paneli a zároveň sa chcem poďakovať za jeho záverečné slova, ktoré avizoval ctení kolegovia a kolegyne. Ja budem pokračovať v grečtine. Tu v parlamente si to môžeme dovoliť, podporujeme tu viacjazyčnosť a preto teraz budem hovoriť po grécky. My sme svetkami veľmi rýchleho vývoja technológií a zistujeme, že moderné komunikačné prostriedky nám umožňujú využívať e, slobodu prejavu na osobnej úrovni a teda lepšie komunikovať s no, našimi spoluobčanmi. Ale aj z kolektívneho hľadiska tieto nové technológie umožňujú hnutie, hnutia a, rôzne e, formy e, spolupráce. Sme to mohli skonštatovať aj počas arabskej jary. Bolo to naozaj pôsobivé No. Videli sme tú komunikáciu a organizáciu jednotlivých aktivistov vďaka novým spôsobom komunikácie. Dnes teda budeme hovoriť o tejto téme, ktorá má obrovský dopad aj na naše sociálne správanie a aj na organizáciu, politickú organizáciu našich spoločností. E, máme vynikajúcich rečníkov Davida John Collinsa za Európu, Strednú Európu a Afriku. Potom Andrew Padefat, e, riaditeľ Global Partners and Associates. Venujú sa otázkam transparentnosti a komunikácie. Pokračuje predsednička po grecky, potom bude mať príležitosť vystúpiť. Pán Ali Novruzov je novým odborníkom, teda odborníkom na nové e, technológie, prichádza z Azerbajdžanu, potom pani eh, Maria Tešake je európskou poslankyňou. Je to mm, vynikajúca kolegyňa a taktiež budeme mať vystúpenia troch nositeľov Sacharovovej ceny Najskôr pani eh, Zana Litvina z Bieloruska je novinárka. Potom pani Hawa Ibrahim prichádza z Nigérie, je právničkou a pán Wei Jingsheng je um, čínskym aktivistom ale najskôr dostane slovo pán e, Collins. Máte 5 minút k dispozícii. To isté platí aj pre ďalších rečníkov. Ide o to, aby sme mali priestor aj na verejnú diskusiu. Takže nech sa páči, pán Collins. Rečník hovorí bez mikrofónu a už si ho zapal. som skutočne rád, že som medzi vami a treba povedať, že skutočnými výťazmi celého tohto problému sú tí, ktorí mm, sú nositeľmi tejto ceny. Sú to skutoční výťazi, hrdinovia, pretože také firmy ako Google majú finančné prostriedky, aby bojovali takýmto spôsobom, ale ak ide o krajiny, kde sa nerešpektuje E, sloboda prejavu, kde vás zastrašujú väzením, tak treba povedať, že títo ľudia, ktorí sa vybrali touto cestou, tak sú skutočne hrdinovia a musíme im zablahoželať. Chcel som povedať jednu vec, veľmi jednoduchú vec. Pre nás e, vyjadrovanie sa na internete slobodným spôsobom je morálnou zásadou. Má to určité politické rozmery, ale základným kľúčovým prícilom je skutočne otázka morálky, prístup k internetu a ochota vyjadriť sa spôsobom, za ktorý považujú účastníci takýchto komunikácií správne. Musí to byť samozrejme v rámci zákona, ale niekedy vyjadrovanie sa slobodným spôsobom na internete a prístup k internetu má aj určité technologické aspekty a Nesmieme zabúdať ani na tieto, a preto Google považuje tieto otázky sa také veľmi dôležité. Samozrejme, naše podnikanie súvisí s voľným pohybom informácií a bolo by nesprávne, ak by som sa teraz tváril, že tomu je inak. Ale pre nás je základ všetkého tohto morálka. A ak sa pozrieme na dieťa Bangladeži, ktoré pred 10-15 rokmi by nebolo malo prístup k nejakej encyklopédii, pretože by možno bolo pre ňu ťažké, pre také dieťa ťažké ísť do knižnice, bolo by mu ťažká taká kniha, alebo pretože deti pracujú. Internet jednoducho všetko toto umožňuje. Umožňuje informácia, prístup k informáciám, ako to v minulosti nebolo možné. Úrady a vlády na svete v niektorých krajinách však zabraňujú takýto prístup k internetu. A smutnou záležitosťou je, že pred 8 až 9 rokmi bol malý počet vlád na svete, ktoré blokovali a filtrovali internet. A číslo takýchto krajín jednoducho rastie. O, je ich dnes oveľa viac ako pred 5-6 rokmi. To znamená, táto vojna za slobodné vyjadrenie sa na internete v niektorých častiach sveta, e, tam internet vyhráva a vyhráva vďaka víťazstvu a hrdinstvu niektorých ľudí. Niektorí sú aj účastníkmi dnešného panelu, ale sú to aj také časti sveta, kde jednoducho prehrávame tento boj a niekedy je to ľahké byť pre západné krajiny, že sú spokojní a iba poukazujú, že koho treba za to brať na zodpovednosť, ale treba však povedať aj to, že tu máme navyšujúce sa množstvo obmedzovania práv a slobôd ľudí aj v západných krajinách, možno oveľa viac, ako by sme považovali za správne. Napríklad počet vlád a ich požiadaviek, pokiaľ ide o informácie tých, o tých používateľoch Google a iných technologických informácií, tak tento počet žiadostí narastá. To treba povedať, že to sa uberá nesprávnym smerom, malo by to byť iným smerom. To znamená, práca Európskeho parlamentu je veľmi, dôležité, veľmi dôležitá a mal by sa zasadzovať za prácu tých, takých ľudí, ako sú tí, ktorí sú dnes v dnešnom paneli. Chcem vám však povedať, že prečo sa my usilujeme e, obhajovať tento náš morálny argument. Je veľmi dôležité, aby vlády a podniky, aby všetci aktivisti aj v tejto miestnosti pokračovali, pokračovali v tomto boji, boji za základné ľudské právo, to znamená e, mať slobodný prístup k informáciám, k informáciám a slobodne sa vyjadriť v rámci zákon. A Google je v tomto ohľade skutočne pyšná, pyšná spoločnosť, že pomáhame ľuďom v boji e, za ich právo. Ďakujem. Ďakujem pekne za túto prezentáciu, za tento príspevok. Teraz dostane slovo pán Padefat, bude hovoriť v mene viacerých ľudskoprávnych e, asociácií. Ďakujem. To, čo je veľmi zaujímavé na internáte, je, poved- treba povedať, že sa to rozvinulo ako nezávislé médium od samého začiatku. A skutočne je v porovnaní s ostatnými médiami jedinečný. Pokiaľ ide o prístup k informáciám, treba to vyzdvihnúť všetkým internet. A týmto spôsobom máme prístup k informáciám, môžeme si vymieňať informácie, na báze peer-to-peer -peer a takýmto spôsobom majú kapacitu mobilizovať a organizovať takým spôsobom záležitosti na celom svete, ako to v minulosti nebolo. To znamená, ak sme offline. To znamená, je to veľká výzva pre všetkých tých, ktorí v minulosti chceli kontrolovať prúd informácií, chceli kontrolovať, cenzurovať e, aktivistov alebo žurnalistov, čiže tých, ktorí stáli medzi verejnosťou a úradmi. Pre mňa je internet kľúčovo dôležitý práve kvôli tomu, že demokratizuje slobodu vyjadrenia sa a všetkým nám dáva možnosť vytvoriť a zdieľať a vymieňať si informácie. Ak to porovnáme s národnému vysielaním, to znamená s rozhlasom alebo s televíziou, tak to je úplne odlišné, pretože národné e, televízne alebo rozhlasové spoločnosti boli vytvorené v minulosti na základe národných technológií, na základe takého štátneho účelu, to znamená štátne vysielanie bolo vytvorené na základe toho, aby sa robilo niečo pre národ. Ľudia, ktorí vytvorili internet, e, neboli takéhoto razenia. Boli to mm, elektro inžinieri boli niečo ako mechanici, ktorí opravujú vaše auto. Pokým vaše auto funguje, tak ich nezaujíma, ako rýchlo na tom aute idete, ktorou cestou sa vyberiete a ktorým smerom. Je pre nich dôležité iba to, aby vytvorili niečo fungujúce, fungujúcu sieť, ktorá jednoducho unesie takúto službu. To znamená, internet, aby som citoval, nie je ani zlý, ani dobrý a nie je ani neutrálny. Závisí od toho, kto ho využíva, akým spôsobom je aktívny, aké má kapacity, aké má technológie a čo robí, aká je to infraštruktúra a tak ďalej. Či to skutočne bude takou hybnou silou pre dobré alebo pre zlé. Ja, ak sa pozriem na hnutie za ľudské práva, tak internet v tomto ohľade urobil veľkú čin, službu môžeme vystupovať to, čo robia opresívne vlády a môžeme si vymieňať informácie a je to oveľa ťažšie eh, zakrývať nejaké veľké záležitosti pred verejnosťou, práve vďaka všade prítomnosti telefónov a mobilných telefónov. To znamená, máme skutočne veľmi silnú zbraň, ktorú majú v rukách aktivisti za ľudské práva. A čo je zaujímavé, nemusíte byť ani organizovaní na to, aby ste využívali internet. A čo je dosť prekvapujúce pre mňa, keď to porovnáme e, s aktivizmom onlineovým, je, že veľa aktivistov jednoducho neprináležia nejakým tradičným hnutiam za ľudské práva, nepatria ani do politických strán. Sú to ľudia, ktorí sú nezávislí, ktorí majú slobodnú vôľu a ktorí využívajú využívajú plastický charakter týchto online nových technológií na to, aby komunikovali a mobilizovali. A častokrát tradičné eh, hnutia, ako to bolo napríklad v Blízkom východe, jednoducho neboli časťou toho pôvod, tej pôvodnej vlny takéhoto, takýchto aktivít. A zdá sa, že tieto staršie organizácie ako keby stroskotali, pokiaľ ide o nové technológie jednoducho sa s tým ťažšie vysporadovajú a tieto technológie stále okolo nás rastú. Podľa mňa sila internetu spočíva práve v jeho otvorenom charaktere e, skutočno, že ktokoľvek sa môže pripojiť, vytvoriť si aplikáciu, vytvoriť určitú platformu, vytvoriť obsah, môže si ho vymeniť, zdieľať a môže urobiť, čo chce. A vlády takýmto sa to nepáča. Represívne vlády jednoducho takýto postupne nepo, neschvaľujú. Preto že to je skutočne demokratická sila. A takéto utlačajúce vlády jednoducho začali využívať normatívne technické e, prostriedky na to, aby zatvárali prístup k internetu. A internet sa nedá celkom konkrétne e, kontrolovať. Hoci sa využíva firewall, ale treba povedať, že v Číne si vytvorili vlastný, vlastný internet a týmto spôsobom sú aj modelom pre Irán a pre ostatné krajiny, kde si e, chcú vytvoriť vlastnú internetovú sieť. Ale demokratické vlády častokrát takisto nemajú internet veľmi rady, pretože e, je tam veľa ľudí, ktorí sú radikálni a na internete sa aktivizujú, či už sú to mm, zločinci a využívajú techniky internetu na to, aby sa zmocnili peňazí bežných občanov. Takže je tu skutočne veľa stimulov zo strany vlád niektorých demokratických krajín, aby jednoducho medzinárodným spôsobom kontrolovali internet. Číňania a Rusi v tomto ohľade konajú. India a ostatné krajiny takisto. Fla- francúzska vláda na G8 takisto požiadala tohto roku o podobný postup a možno to treba pochopiť, pretože sa snažia zabezpečiť poriadok a účelnosť, tak tak ako to majú pod kontrolou napríklad v prípade televíznych a rádiových e, vysielačov a určitým spôsobom chcú licenciami e, docieliť určitú kontrolu, ale to nevedie k, k liberalizácii a otvoreniu sa internetu ide tu teraz otázku, že čo je decentralizované a otvorené médium a či nakoniec z neho nestane nejaké globálne kontrolované médium. Keď sa pozrieme na e, internet v Sýrii, tak tam máme 5 štátnych kanálov, ktoré sa vám otvoria a v iných krajinách zasa iné. Ale nemáte v tých, takýchto krajinách ako Sýria jednoducho otvorený prístup k obsahu na internete. To znamená, je tu skutočne, ide tu o boj e, aktivistov za ľudské práve, ide tu o komunikáciu politik, ide tu predovšetkým o neutralitu internetu, o potlačenie problémov s copyrightom a o kontrolu. Avšak tieto komunikačné problémy sú globálnymi otázkami 21. storočia. Ak sa s nimi jednoducho nevysporiadame a nepomôžeme aktivistom, tak prídeme o slobodu, ktorú doteraz internet mal. Ďakujem veľmi pekne, pán Batfet. A teraz zostane slovo pán Novruzov. Nech sa páči, máte slovo. Si jeden z najznámejších blogerov z Azerbajdžána. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel začať tým, že hoci som prezentovaný ako bloger, hoci ma tu predstavili, nie som nejaký sofistikovaný, nepochádzam z nejaké sofistikované krajiny, kde by sme mali vytvorený Eh, internetové komunikácie na najlepšej úrovni. V našej krajine je zhruba 8 miliónov ľudí a iba jedna tretina ľudí má prístup k internetu a z tých týchto využívateľov internetu iba 20% skutočne má prístup k vysokorýchlostnému internetu. To znamená, že zvyšok populácie buď nevyužíva internet, alebo ho nevyužíva e, v tejto forme najrozvinutejšie iba v tej predchádzajúcej pomalšej v Baku, to znamená v hlavnom meste v Azerbajdžane, kde e, máme veľký rozvoj infraštruktúry. Infraštruktúra internetu ako taká je už zastarala Priemerná internetová rýchlosť je zhruba 2 až 3 MB za sekundu, čo je skutočne smiešne v porovnaní s podmienkami, aké máte tu v západných krajinách. Je to veľmi drahé, znovu v porovnaní s tým, čo tu máte vy. A preto zhruba v Azerbajdžane e, priemerný používateľ internetu je a je to, obča- je to obyvateľ mesta, ktorý má stabilný príjem a má aj odvahu na to, aby sa vyjadril. Pardon, nemá odvahu na to, aby sa vyjadril, ale aj u nás treba povedať, že aj u nás sa snažíme bojovať za obranu ľudských práv, za demokraciu. A ako sa teda podarilo, že v takej krajine, kde internetová infraštruktúra nie je taká rozvinutá, sa stal internet hlavným nástrojom. Na, aby sme si to objasnili, musíme sa pozrieť na politický systém v našej krajine, je to autoritárny režim, napriek tomu, že sú členom e, Rady Európy, ako aj členom východného partnerstva s Európskou úniou, ale napriek týmto skutočnostiam, že vláda je, že krajina je súčasťou týchto organizácií, tak máme 152 máme index 152, pokiaľ ide o zoznam novinárov bez hraníc. Ak to porovnáme napríklad s rokom 2003, tak to bolo číslo 113. To znamená, že sme veľmi poklesli na tomto zozname v porovnaní s obdobím pred 7-8 rokmi. Azerbajčan má aj veľké e, zlé meno, pokiaľ ide o zatváranie novinárov. Boli, bolo to obdobie, kedy hlavní e, editori novín sa dostali e, do väzenia. To znamená, vláda má pod kontrolou e, priestory v mestách a tradičné médiá v tomto ohľade zlyhali a v týchto podmienkach jednoducho obhajcovia demokracie, predovšetkým mladí liberáli, mladí ľudia sa vybrali cestou internetu na to, aby mohli uplatňovať svoje základné ľudské práva a tieto obhajovať. Ako výsledok tohoto je veľký rozdiel, ktorý môžeme vidieť, ak porovnáme základ, taký bežný život, kde je všetko pod kontrolou, celý život ľudí, priemerných ľudí je jednoducho kontrolovaný. A na, druhom strane, na druhej strane máme ten extrém internet, kde jednoducho je určitá sloboda, otvorenosť, aspoň z toho technického hľadiska, kde sa ako keby vytvorila situácia, kde sa vytvorila určitá virtuálna republika e, vo forme Facebooku. To znamená, máme tu reálnu krajinu, kde všetko vyzerá ako ešte v času Sovjetského zväzu a tú virtuálnu republiku na internete, kde je všetko slobodné a voľné a tu je určitý boj medzi týmito dvomi e, republikami. A teraz vysvetlím to kľúčové. Ako sa stalo, že internet je slobodný v takej krajine ako Azer- Azerbajdžan? To je takisto otázka, na ktorou sa zamýšľame, pretože vláda je na jednej strane represívna, ale na druhej strane internet sa zdá byť, že je slobodný. Ale na druhej strane treba povedať, že internet nie je slobodný v tom zmysle, v tom skutočnom pravom slova zmysle je to síce technicky voľné, nie sú tam žiadne filtre, ani kontrola, ani cenzúra, ale je tam veľká veľký tlak zo strany vlády proti internetovým aktivistom. Vláda si celkom jasne uvedomuje, že nemôže kontrolovať informácia a aktivity prostredníctvom internetu a preto sa utiekajú k metodám starým metodám, respektíve metodám starých časov. Do väzenia sa dostávajú internetoví aktivisti, zbijú ich a tak ďalej. Napríklad v roku 2009 sme mali dvoch internetových aktivistov, ktorí sa dostali do väzenia za to, že urobili sa video a boli to blogery. A Európsky parlament sa v mene pani Šáke veľmi zasadilo to, aby, im bolo pomo- aby sa im pomohlo, aj pán predseda parlamentu, pán Buzek, zasadili sa o to, aby boli títo blogery pre oslobodení. Takže teraz už sú slobodní, ale teraz máme ďalších dvoch blogerov, ktorí sú vo väzení a nedávno napríklad Amnesty poukázalo, Amnesty International poukázalo na 5 krajín, kde aj keď ste blogeri, môžete sa dostať do väzenia. Ide tu o Čínu, Egypt, Vietnam a Sýriu a samozrejme Azerbajdžan. Takže máme teraz ďalších dvoch internetových aktivistov, ktorí sú vo väzení Jeden z nich študoval na Harvarde, vrátil sa do našej krajiny, aby robil niečo pre našu krajinu, ale vláda nemala rada jeho aktivity a tak skončil vo väzení. Takže záverom by som chcel povedať nasledovné. Internet je pre našu vládu ako e, niečo. Máme napríklad e, pesničku, ktorú poznáme z Ameriky, ktorá bola pre deti. E, bol tu pán Or Johnson, ktorý, pán Johnson, ktorý sa chcel zbaviť mačky a vždy, keď ju dal preč, tak ona sa vrátila. Tak toto je niečo podobné. Internet je čierna mačka, ktorá preskočí každý plot a dostane sa do každého domu bez nejakého povolenia. Takže internet je ako keby táto tmavá čierna mačka a Vláda sa snaží potlačiť tieto aktivity stále viac a viac. A záverom by som chcel povedať, že eh, azerbajžanskí internetoví disidenti sa snažia vysporiadať sa s touto neutešivou situáciou a napríklad včera videl som tú správu, eh, že verejnoprávna televízia urobila veľkú kampaň proti blogerovi, ktorý býva v Európe a ktorý sa snaží šíriť informácie o ľudských právach do našej krajiny. A táto verejná televízia zacielila túto e, propagandu proti tomu, proti blogerovi, ktorý býva v krajine, ktorá je krajinou východného partnerstva. Ďakujem. And, uh, now... Teraz dostane slovo kolegyňa pani Šáke. Je aktívnou členkou na výbore pre kultúru tohto parlamentu. Ďakujem pekne prvom rade sa chcem poďakovať eh, predsedovi a ostatným, ktorí umožnili tento seminár. Naozaj je to vynimočné, že sme sa tu všetci zišli a dobre, že sú medzi nami aj nositelia cien za posledné eh, roky. Naozaj cítim pokoru Zaslúžili ste sa za slobodu naozaj mnohých, e, ktorí sú, sú síce e, neznámi, e, ich meno nefiguruje na žiadnych zoznamoch, vy však zastupujete, je to podsta a my dúfame, že vďaka vám sa podarí zlepšiť životy ďalších. Ja síce venujem pozornosť kultúre, vzdelávaniu a novým médiám, venujem sa však aj medzinárodnému obchodu a zahraničnej politike a z tohto uhla. Taktiež e, teraz prehovorím ohľadne technológií a ľudských právach. Žijeme e, v časoch obrovských zmien. Môžeme si pripomenúť voľby v Iráne v roku 2009. Vtedy sme boli svedkami obrovskej odvahy mnohých protestujúcich na ulici a tí sa pýtali, čo sa stalo s ich hlasmi. Irán dnes je miesto, kde e, e, sa snažia úrady vytvoriť tzv. halal internet, e, podobne ako v Číne, ale bol by to internet, ktorý by bol cenzurovaný úradmi v Číny, v Číne a Indii je taktiež veľká centralizácia, ale taktiež sú tu revolučné e, tranzície napríklad na Blízkom východe a Severnej Afrike. tam technológie zohrali veľkú úlohu, ale potom sú tu naše vlastné spoločnosti. Ľudia sa mohli zorganizovať e, napriek e, e, niekedy vzdialenosti, ktorá ich rozdeluje a e, bola tu dosť veľká emancipácia. Monopoly boli e, prelom prelomené a vznikli mnohé e, výzvy a ja som si istá, že to bude mať rovnaký dopad vo vašich demokratických spoločnostiach, ako to e, bolo u nás, teda v spoločnostiach, kde je väčší útlak. Boj za ľudské práva e, sa presunul teraz online. Ja zastupujem stranu D66 a E, e, považujeme prístup k internetu ako základné právo a pôvodne ľudia e, dvíhali oči k nebu a povedali, že tým sa zhoršia základné práva, ale myslím, že môžeme skonštatovať, že je to veľmi kritická infraštruktúra a umožňuje to posilňovanie základných a ľudských práv. Prístup k informáciám aj napriek cenzúre, možnosť prelomiť tabu napríklad v spoločnostiach, kde je ťažké hovoriť napríklad o reprodukčnom zdraví žien. Tu internet môže aj spojiť e, ľudí mimo e, kontroly tých, ktorí nechcú, aby sa tieto informácie šírili. E, sloboda tlače, e, tá sa taktiež z veľkej časti opiera o nové technológie, ale taktiež sloboda prejavu a združovania sa. Žijeme v spoločnosti, kde v ktorej e, ľudia môžu e, ilustrovať, ako sa porušujú ľudské práva a potom sa ťažšie popiera, že sa to vôbec niekedy stalo. Doslova sú kamery všade a môže to byť dobre, ale aj zle. Ale určite to mení spôsob, akým sa my pozeráme na ľudské práva. Predtým, ako som sa stala poslankyňou tohto parlamentu, tak som e, pracovala pre Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Jugosláviu. Zaoberala som sa svedectvami o e, vojenských zločinoch a ja si pamätám, aké vzácne bolo mať nejaké fotografie, nehovoriac o videách. Bol to e, svojím spôsobom poklad E, väčšina svedectiev to boli iba výpovede jednotlivcov a museli sme e, si to overiť e, so svedectvami pred inými súdmi. Mm, robili sme to viackrát. To bolo iba pred 15-20 rokmi, ale pozrite sa na počet svedectiev, ktoré máme dnes. A taktiež musíme e, skonštatovať, že tí, ktorú e, chcú utlačať, sa učia veľmi rýchlo, e, sú skúsení a vedia, aké príležitosti tieto nové technológie ponúkajú. Vieme aj o mnohých, e, ktorí boli e, mučení kvôli tomu, že mali takéto e, konto e, v, Tune- v Tunisku. E, vláda, teda prezident Ben Ali bol známy ako najskúsenejší v získavaní takýchto osobných údajov. V Sýrii minulú zimu obmedzenie soci- používania sociálnych médií bolo možno poprvý raz trochu uvoľnené a tak ako hovoril kolega z Azerbajdžanu, boli eh, konečne trošku eh, ľahšie mm, okolnosti. No a eh, v súčasnosti sú európske podniky, ktoré bedu, bu, budujú centralizované monitorovacie strediska a ponúkajú tieto technológie Iránu alebo Bahrajnu. Vieme, že v Iráne zhruba polovica uh, väzňov e, si mohla prečítať prepis svojich komunikácií, ale aj e, v Európe sa hovorilo o obmedzení takýchto e, komunikačných prostriedkov takže čo môžeme spraviť? E, to by som chcela povedať k záveru. My ako politici naozaj musíme byť veľmi ostražití, aby sme tu e, nemali príliš e, početné právne predpisy v oblasti internetu. Musíme spolupracovať s podnikmi, mimovládnymi organizáciami a ľudskoprávnymi aktivistami a ostatnými platformami. E, sú, to, e, sú tu potom ďalšie veľké témy, napríklad demokratický dohľad a e, rozdelenie právomoci a potrebujeme spolahlivé informácie a potrebujeme informácie o kybernetických e, hrozbách, aby sme zbytočne neobmedzovali otvorený internet. Potrebujeme transparentnosť zo strany podnikov, aby sme vedeli, kto čo kam exportuje a aby sme e, e, sa vyhli e, nechtiac ďalšiemu utláčaniu, takže musia e, súkromní aktéry skladať účty, musí sa to odraziť aj v našich obchodných politikách ale musíme sa pozrieť aj na výskum a vývoj v oblasti týchto technológií, aby sme vedeli, aký dopad môžu eventuálne mať. Takže stručne musíme byť dôveryhodní, O tom sa musíme ubezpečiť. Nemôžeme podkopávať e, naše zahranično-politické a ľudskoprávne ciele technológiami, ktoré poskytujú e, podniky, ktoré majú sídlo v EÚ. A ešte chcem povedať, že internet a nové technológie e, sa veľmi zmenili, ale nezmenili základné ľudské práva. Na to musíme pamätať. Thank you, Mrs. Shaki. And now we... Ďakujem pekne pani Šáke. Teraz ďalší rečníci budú to nositelia eh, Sacharovovej ceny z troch svetadielov. Najskôr pani Litvina mm, získala cenu v roku 2004. Vy máte slovo ako prvá, nech sa páči. 5 minút. Dobrý deň. V prvom rade chcem povedať, áno, počujete dobre, budem hovoriť po rusky, takže v prvom rade sa chcem poďakovať za túto príležitosť môcť vystúpiť na pôde Európskeho parlamentu na tejto veľmi dôležitej e, konferencii. Budem hovoriť o mojom povolaní a o ťažkostiach, to, s ktorými sa stretáva moja krajina. E, v rámci tejto rozpravy e, o rozvoji internetu a sociálnych sietí. Chcem e, ešte raz pripomenúť, že pre nedemokratické krajiny tieto spôsoby sú skutočne jedinečnou príležitosťou, ako sa informovať, ako šíriť informácie, teda je to jedinečná príležitosť pre e, občanov. Nedemokratické režimy sa v prvom rade opierajú o e, monopol v oblasti informácií. Je tu teda informačný monopol a myslím, že sa to využíva aj na propagandu. E, ťažko sa môžu niekedy ľudia informovať o tom, čo sa deje v ich krajine a vo zvyšku sveta. Ale v týchto časoch krízy v Bielorusku môžeme skonštatovať, že je možné sa čím ďalej tým lepšie informovať, e, dostať sa slobodne k informáciám a vďaka tomu nezávislí novinári e, si môžu uvedomiť e, význam, ktorú, ktorý zohrávajú a môžu taktiež plne vykonávať svoje, svoju úlohu, teda šíriť informácie. Prvou úlohou internetu teda pre nás je šírenie informácií, čo možne, možno najob, objektívnejšie a úprimne. Ehm, štátne zložky na to dosť e, rázne zareagovali, boli prijaté nové zákony v snahe kontrolovať internet. Súčasne v Bielorusku Všetci poskytovatelia prístupu na internet musia prejsť e, vládnou kontrolou a e, treba pamätať aj na to, že v internetových kaviarniach e, to nefunguje tak, ako tu u vás. Treba sa preukázať občianským preukazom a až potom sa pripojiť na internet. A taktiež je zoznam 30 mien poskytovateľov prístupu k internetu. Sú tam dosť e, významný, významné podniky v kontexte Bieloruska. No a prístup na niektoré webové stránky je zakázaný. Ministerstvo kultúry a vzdelávanie, vzdelávanie e, zakazuje prístup na tieto stránky. No ale napriek týmto pokusom o kontrolu internetu e, to ostáva akousi voľnou e, zónou na výmenu informácií v našej krajine. To umožnilo sledovať e, napríklad aj tie súdne konania, ako aj to, ktoré prebieha dnes toho aktivistu Bieleckého, takže minútu po minúte môžeme sledovať udalosti v našej krajine, ale aj, na, eh, ale aj vo zvyšku sveta. Internet taktiež umožňuje mobilizovať občanov pred a počas eh, kampane na post prezidenta sme videli, ako internet umožňuje mobilizovať e, ľudí, ako ľudia môžu navzájom komunikovať. E, vďaka internetu e, v lete bola akási skutočná revolúcia sociálnych sietí bez um, zástav, bez nejakých hesiel. Jednoducho sa ľudia cez internet dohodnú na nejakom čase a mieste, stretnú sa uh, na ulici a jednoducho protestujú takýmto spôsobom. Áno, e, videli sme aj dosť e, brutálne reakcie zo strany štátu, ale e, áno, mo- internet môže mobilizovať. A internet taktiež umožnil prejaviť našu solidaritu s tými, ktorí sú utláčaní vládami. Mohli sme pomôcť eh, rodinám politických väzňov alebo eh, tým, ktorí sú eh, utláčaní vládnymi zložkami. No ale to, čo nás v poslednej dobe znepokojuje, je fakt, že naša krajina je čím ďalej tým viac izolovaná a vďaka rozvoju sociálnych sietí a internetu dúfam, že budeme schopní privolať, e, spustiť demokratické zmeny u nás v Bielorusku. Už nebude možné vrátiť sa späť a z našej krajiny e, spraviť úplne izolovanú oblasť. Takže ja e, čerpám nádej z vývoja nových technológií a z prístupu mojich spoluobčanov k týmto technológiám. Ďakujem pekne. Vypočuli sme si, e, ako to vyzerá v Bielorusku, ako ťažké je používať internet v tejto krajine. Ideme ďalej, e, presunieme sa do Afriky. Je e, tu pani Ibrahim, ona je e, právničkou z Nigérie a venuje sa e, právam žien, ktoré aj obhajuje. Máte slovo. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať predsedovi parlamentu, podpredsedkyni, všetkým poslancom a hlavne tým, ktorí sa venujú otázkam ľudských práv ja som veľmi rada, že máme príležitosť byť tu dnes a e, vymieňať si e, skúsenosti, vzájomne sa učiť. Ak dovolíte, stručne poviem o troch záležitostiach. Ja e, zareagujem aj na prípadné otázky. Ja trochu, ja si myslím, že patríme k tým, ktorí musia rozumieť dvom jazykom, jazyku technológií a vedy A ja myslím, že iba takto budeme môcť byť e, súčasťou zajtražka. Týka sa to e, mimo, e, predovšetkým žien, aj žien z mojej krajiny. Je dobré, že sa šíria informácie predovšetkým o komunikačných technológiách. A ešte jedna záležitosť, o ktorej chcem hovoriť. To súvisí s vplyvom žien v tomto digitálnom svete. A ja si myslím, že na to, aby sme mali zajtražky, na ktoré môžeme byť pyšní, ženy musia jednoducho byť zapojené eh, do všetkých oblastí týchto eh, nových technológií, od eh, mobilov až po vesmírne rakety, ale dobre, začnime v malom E, počas viacerých generácií sme bojovali za gramotnosť, základnú gramotnosť našej spoločnosti. A, e, bolo to trošku iluzórne. Ja vám môžem povedať, ako technológie, hlavne e, mobilné telefóny, obohatili tri aspekty našej spoločnosti dali možnosť negramotným, chudobným, tí, ktorí nemali hlas, a e, vďaka takému jednoduchému nástroju, akým je telefón, e, je to akýsi aspekt hospodárskej e, moci. Môžu jednoducho ženy ísť na trh, môžu môžu sa vyhnúť sprostredkovateľovi, ktorý predával ich výrobky. Takto môžu tie ženy zarobiť viac, môžu si zistiť, e, aké sú aktuálne ceny na trhu napríklad obilia alebo arašidov a môže teda zavolať e, potom e, farmárku, ktorá takéto rastliny pestuje. A takisto som zažila, že e, v horách e, jedna žena mala telefonát a e, počas mnohých generácií my sme bojovali proti gramotnosti. A ja som sa jej spýtala, ako je možné, že má čísla v pamäti mobilu a ona povedala, nie, mne stačí vedieť, abecedu e, od A po Z, aby som e, mohla si vložiť mená mojich detí aspoň do telefónu a v minulosti by to nebolo možné. V minulosti si ani muži, ani ženy nemysleli, že vzdelanie je potrebné. A teraz e, chcú vedieť čísla som od 1 po 10, aby mohli vyťukať číslo na klávesnici telefónu. A toto je len pár rokov po zavedení mobilných telefónov. Takže my chceme povedať, že cesta pre ľudskú dôstojnosť, pre e, budúcnosť bez ohľadu na pohlavie, e, rasu, farbu pleti, pôvodu. E, jedno, jedna vec, ktorá nás e, spojuje, je pochopenie jazyka technológií a jazyka vedy. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much, Mrs. Ďakujem pekne, pani Emerheim. A teraz pán Wei Yingsheng z Číny. Nech sa páči. Máte slovo. Som nesmierne rád, že som mal príležitosť zavítať v Európskom parlamente a hovoriť o internete ako významnej téme. Od eh, arabskej jary si každý uvedomuje, že internet môže ľudí mobilizovať a že je vynikajúcim nástrojom na revolúciu. Viac ako pred desaťročím si aj v Číne uvedomili, aký je internet dôležitý a Číňania sú naozaj aktívni na internete. Často vedia vládu prinútiť k tomu, čo im má postupiť, poskytnúť. Pred niekoľkými mesiacmi čínska vláda zatkla umelcu Ai Weiwei a vtedy Číňania spustili hnutie na internete a prinútili vládu, aby ho pustila na slobodu. Dokonca aj teraz sa čínska vláda snažila o jeho opätovné uväznenie, ale zdvihlo sa dokonca silnejšie hnutie a viac ako za 10, 10, za 10 dní sa ho zastalo viac ako 10 miliónov ľudí. Čo teda zabránilo čínskej vláde, aby v svojich snahách pokračovala? Internet, ako vidíme, je významným nástrojom, na ktorom ľudia môžu vyjadrovať svoje názory. Západné firmy, ktoré internet vytvorili, ho dali ako podporu ľuďom, ale nie všetko je len kladné. Napríklad v Číne sa na internete uplatňuje cenzúra, ale takáto cenzúra je možná vďaka technológii, ktoré, ktorú, ktoré poskytli západné firmy. Google a Yahoo poskytovali čínskej vláde informácie o tých, ktorí používajú internet a to malo poslúžiť ako dôkazy na súde. To nejako nepomohlo tým statočným ľuďom, ktorí chceli na internete šíriť svoje myšlienky. Myslíme si, že západné krajiny a západné e, firmy či politici si majú uvedomiť, ako možno využiť technológie či zneužiť technológie zo strany vlády na diktatúru. Mnohí priatelia sa v tomto zmysle vyjadrili. Mnohí nemajú na internete skutočnú slobodu, pretože internet je pod kontrolou firiem, e, vlád s podporou firiem. Priatelia v Číne mi povedali, že to mám pripomenúť, že západné firmy podporovali čínsku vládu a vlády s diktatúrami, aby zabránili takýmto aktivistom eh, šíriť svoje názory na internete. Západné krajiny a západné vlády by mali ísť dopredu a nie dozadu, tak ako je to tomu teraz. Napríklad eh, platí to aj pre vládu USA. Tá skutočne starostlivo um, rokuje o svojich vzťahoch s Čínou um, a dúfa, že to pomôže finančným otázkam. Zatiaľ um, americká vláda ignoruje otázky porušovania ľudských práv. Súčasná čínska vláda nepočúva samozrejme takéto hlasy zo západu. Čas, často sa západné krajiny sťažujú, keď ich čínska vláda nechce počúvať v týchto otázkach. Jednoducho ich úplne ignoruje. Táto situácia sú úzko súvisí s finančnou situáciou. Mnoho priateľov v Číne chcelo, aby som vám na tomto mieste povedal, že poprvé, čínska vláda naozaj nezachráni západné krajiny, pretože vás vždy bude považovať za nepriateľov. Po druhé, čo sa týka ľudských práv a základných hodnôt, dúfam, že západné krajiny nezabudnú na skutočné hodnoty. Chcete biznes, chcete eh, hodnoty a chcete eh, získať aj prosperitu, ale nezabúdajte na základné hodnoty ľudských práv. Dúfam, a eh, moji priatelia chceli, aby som vám to pripomenul pri tejto príležitosti. Samozrejme, že tu nezastupujem celý čínsky národ, ale hovorím za mnohých, ktorí sú naozaj statoční. Dúfame, že Čína dostane k demokracii. A Máme arabskú jar a aj čínsky národ sa snaží. Dúfame, že členské kraj- e, západné krajiny by nemali myslieť iba na krátkodobé ciele, ale myslíte aj do ďalekej budúcnosti. Napríklad v arabskej jari sa európske krajiny nezachovali práve najlepšie. Bolo treba o mnohom rozmýšľať, boli mnohé obavy a západné krajiny celkom nepochopili, že národy v tých krajinách, arabských krajinách, majú rovnaké sny a ako ich vlastní ľudia. Ak sa nedostanú oni k demokracii, ako sa budú môcť s nimi rozprávať a komunikovať s nimi západné krajiny. A to isté platí pre Čínu. Ak nebudete zohrávať významnú úlohu v ľudských právach, jednoducho stratíte. Často ob, obdivujeme ľudské práva na západe, ale sme často sklamaní vašim súčasným správaním. Aj e, ľudia, ktorí milujú slobodu, by mali byť spojení, e, zjednotení aby bol svet lepší a aby konfliktov bolo menej. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo teda dostanú slovo tí, ktorí sedia e, so mnou na tribúne, môžu krátko zareagovať na to, čo tu odznelo, budú mať zhruba minútu, môžu zareagovať na to, čo hovorili nositelia a potom e, dostanú e, slovo ešte raz naši hostia, pán Collins, vy ako prvý, myslím, že ste chceli reagovať minútu. Thank you very much. I, I think... Ďakujem pekne. Myslím, ako všetci tu v tejto miestnosti som bol inšpirovaný um, slovami predchádzajúceho rečníka. Chcem ubezpečiť čínsky národ, že sme nikdy ich vláde neposkytovali informácie o používateľoch. Možno iní áno, ale my sme sa rozhodli. My sme uviedli e, naše fungovanie pred niekoľkými rokmi, že takto sa chovať nebudeme. A minulý rok sme sa prestali angažovať v Číne s tými dôsledkami, o ktorých vieme. Odvodzujem si z toho toľko, že ide o boj, kedy môžu vyhrať aj vlády, aj aktivisti, ak budú ľudia v tejto miestnosti vyvíjať tlak na orgány na svete, bude to Európsky parlament alebo ďalší, aby bojovali za tých ľudí, ktorí žiaľ sú menej šťastní ako sme my. Ďakujem. Chcete sa vyjadriť ešte, môj predsednička? Potom až, alebo teraz? Myslel som, myslela som, že chcú hovoriť moji predrečníci. Iba stručne poviem. Je to naozaj dobre a potvrdzuje to ten boj, ktorému sa venujem v tomto parlamente. Ide o kredibilitu v Európe v oblasti ľudských práv. Technológia, ktorá je od nás vyvážaná, sa dostáva do, vlád, do rúk vlád, bezpečnostných síl, ale aj do rúk štátnych firiem a ďalších kolaborantov utlačateľských režimov. Jednoducho sa nemôžeme zastaviť pri technických normách. Existujú technické normy, ktoré zavezujú európske firmy, ktoré e, vyrábajú tie mobilné telefóny, ktoré všetci používame. A potom je tu možnosť zákonného odpočúvania teda kedy môže polícia alebo iný odpočúvať súkromnú komunikáciu ľudí. Môže k tomu dôjsť, ak sa stratí napríklad dieťa alebo sa stratí lyžiar v, v lavine. Ale treba si pozerať tieto e, rozdiely v kontexte. Ide o zákonnosť, je tu polícia, e, ktorá má uplatniť svoju, e, svoju právomoc za určitých okolností. A Eh, iné je to, keď neexistuje právnosť, kde KBS má identifikovať eh, roh na ulici, kde sa stretne, čo ja viem, 10 ľudí. Takisto zareagujem na pani Ibrahim, aký je dôležitý prístup k otvorenému a necenzurovanému internetu a aby tento prístup bol inkluzívny pre všetkých, najmä pre ženy. Naozaj s tým súhlasíme a ďakujeme pekne. Ďakujem, pani Šake. A teraz dám slovo profesorovi Georgeovi Ruštivinimu Medzinárodného strediska pre konflikty a ich riešenie. Ďakujem pekne za naozaj vynikajúce prezentácie. Je vynikajúce, že naďalej hovoríme o využívaní technológií na ochranu ľudských práv. Myslím, že sme sa dostali do bodu, keď eh, nebudeme chcieť eh, obmedzovať eh, ten jazyk deklarácií ľudských práv na francúzskú revolúciu a jej čas. Treba zavádzať novú terminológiu v nových vyhláseniach, deklaráciách a hovoriť o slobode informácií, prístupu k informáciám. To je nescudziteľné právo každého v modernom svete, v, mnoho, v modernom svete moderných technológií. Vieme, že väčšina z nás e, zažíva e, tichú spoluprácu poskytovateľov služieb s inštitúciami a orgánmi um, utlačateľských režimov. Vieme, že k tomu dochádza. Vieme všetci dobre, že mnohé krajiny menia legislatívu na to, aby uľahčili prístup svojim štruktúram do internetu a aby tu mohli obmedzovať práva ostatných občanov. Je to prístup selektívny, manipulačný a medzinárodné agentúry majú len stiaženú možnosť reagovať na takéto konanie. Ja navrhujem, aby sme sa zamysleli nad zavedením voľného toku informácií cez internet, pokiaľ to samozrejme nepôjde podľa, proti ústavným normám vo forme Medzinárodnej deklarácie ľudských práv aby sa to stalo červenou kartou pre vlády, ak budú takýto prístup chcieť obmedziť. Ďakujem. Ďakujem vám. A teraz z Ugandy tu máme e, veľvyslanca pána Williama Blacka. Chcete sa ujať slova? Please. Nech sa páči. Sorry, I have... Mám 50 minút. Prepačte, prosím, ja som sa nehlásila o slovo. Please. Nech sa páči. Yes. Predstavte sa, prosím. Volám sa Šikman, som zo Srbska som z hnutia odporu. Toto hnutie zvrhlo Miloševiča a potom sme založili organizáciu, e, ktorá má skratku Canvas a ja som zástupcom a školiteľom tejto organizácie. My školíme ľudí z mnohých krajín. Na našom zozname sa nachádza Ukrajina, Gruzánsko, Maledivy, Egypt, Vene Venezuela počas referenda v roku 2008, Libanon, keď vyhnali sírskú armádu bez jediného výstrelu. My sme nepolitická organizácia, zastávame nenásilie. Existuje hrozba nových médií, keď už o tom hovoríme. Jednoducho môžete svojho oponenta poraziť vo virtuálnom svete. Ale čo na to potrebujete urobiť? Potrebujete ho poraziť aj v skutočnom svete. V našom kanvase považujeme internet, nové médiá a sociálne siete iba za nástroje. To je dobré vysvetlenie, ktoré sme si vypočuli od ostatných panelistov. Myslíme si, že to tak má ostať. Má ísť iba o nástroj, ktorý je skutočne efektívny a užitočný. Ja sa však pokúsim eh, vrhnúť nové svetlo na to, čo sa teraz deje. Keď sme eh, my boli v Srbsku, eh, bol internet iba v, slie, v plienkach. Neviem, čo sa bude diať s internetom a sociálnymi médiami a neviem, čo by sa dialo bez nich. Čo by sa myslíme si, že bez internetu by sme sa ostali hrať na internete a neišli na námestia a nezvrhli Miloševiča. V súčasnosti tu máme Sýriu. Za posledných 8 mesiacov sledujeme všetci, ako viac ako 4000 osôb bolo zavraždených nikto nereaguje alebo reaguje pomaly a nikto nechce prehnať tie reakcie. A okrem toho je tu Líbia. Je tu sieť e, nositeľov e, ceny Sacharova. Táto sieť by mala viacej podporovať nenásilný boj a nenásilných bojovníkov. Ak teda chceme byť úspešní a vidieť e, pozitívny vývoj v Afganistane, Iraku, v, v Kosove. No a to je všetko, čo by som chcela povedať. Ďakujem. Thank you very much. Thank you. Please. Ďakujem. Predstavte sa, prosím. Volám sa Sipin Kwon a som aktivistkou oblasti ľudských práv už 20 ročia a pomáhame profesorovi Vejčin Senkovi. S internetom pracujem už 27 rokov. Možno som tá najstaršia používateľka internetu u nás. Bola som manažerkou v oblasti počítačových aktivít. A preto sa venujem a venujem veľkú pozornosť internetu. A chcem um, upozorniť na to, že západný svet by mal skôr podporiť demokratizačné hnutie v Číne napriek uh, a nie tak, ako to urobilo pred niekoľkými rokmi Yahoo. V rámci spolupráce s čínskou vládou Yahoo poskytlo čínskej vláde informácie, ktoré umožní tieto vláde uväzniť desiatky osôb. Dokonca aj Google a Tom viem veľmi dobre, skôr než e, vtedy bol čas, kedy sa do, na účty Google um, dostali hackery. Bolo nám to takto povedané. Čo bolo však najväčším problémom? Táto high-techová firma Eh, boli high-techové firmy, ktoré pomohli čínskej vláde. Napríklad eh, firma Cisco vyvája, vyvážala hardware pre čínsku vládu. No a keď, eh, keď disidenti um, mali mobily, uh, ktoré inak nebohla, nemohla čínska technológia odpočúvať, s touto Cisco technológiou sa to čínskym úradom podarilo. Takže západné firmy a západné vlády by sa naozaj mali dobre zamyslieť nad tým, aké technológie majú postúpiť ďalej, pretože môžu byť okrem toho pozitívneho používania aj zneužívané. Ďakujem pekne. Oui. You have the floor. Thank you. Oui, bonjour, Olivier. Ja som Olivier Bazil z reportérov Bez hraníc. Stručne, vojna, pretože naozaj ide o vojnu, prebieha na dvoch frontoch. Na fronte dokumentov a technológií pokiaľ ide o e, texty, e, chcem hovoriť o iniciatíve neformálnej nositeľov Sacharovovej ceny. Tak pracujeme, vzniklo to dnes ráno, snažíme sa to skonkretizovať. Ide o formálny apel na Európsky parlament, ktorý zatiaľ podpísali piati nositelia, ale je to len otázka e, času a možnosti Takže ide o to, aby e, parlament nepodpísal aktu. O nedlho sa bude musieť k tomu parlament vyjadriť. Je to zásadné pre internet zajtrajška. Keď hovorím, že je to zásadné, tak je to naozaj zásadné. Má to e, obchodnú e, úlohu, ale bude to mať obrovský dopad na slobodu tlače a informácií. Parlament e, naozaj môže e, vydať jasný signál a myslím si, že to je úloha poslancov, e, nie e, protestovať proti samotnej povahe, e, ale nesúhlasiť so znením. A ďalší príklad dokumentu, na ktorom teraz poslanci pracujú, my nie sme vždy za zákony ako reportéry bez hraníc. Myslím, že by spolu s podnikmi mali byť prijaté záväzky, ktoré idú nad e, prehlásenia vôle. E, mala by to byť akási záväzná charta. E, možno vás to prekvapí z mojich úst, ale vymime z toho ľudské práva, zamerme, zamerajme sa iba na obchodnú stránku. Technologické snahy nemôžu e, viesť k zániku trhov a pritom dnes máme na jednej strane ľudí, ktorí hlasujú e, otvorený internet, sociálne siete, e, zdieľanie a potom sú tu tí istí, ktorí predávajú technológiu, ktorá umožňuje, aby e, štát vytvoril intranet v internete, takže zajtra budete mať americký intranet odlišný od európskeho, bude to závisieť od legislatívy a to z obchodného hľadiska, opäť to poviem, nemá žiaden zmysel. A ešte jedna vec, tá vojna je aj technická a preto kladieme v mene nositeľov Sachorovej ceny dôraz na to, aby e, Európska únia e, financovala obchádzanie cenzúry, čiže open source e, softvery. Musíme mať takéto prostriedky, ale tí, ktorí nám dávajú prostriedky, sú tí istí, ktorí financujú tú cenzúru. Takže opäť to z obchodného hľadiska nedáva zmysel. Toto nie je konzistentné s postavenie a Európsky parlament, opäť to poviem, môže e, spraviť e, naozaj symbolické e, gesto a preto vyzývame parlament, aby nepodpísal aktu. Takáto dohoda nemôže prejsť v takom parlamente, akým je európsky. Ďakujem. Merci beaucoup, monsieur, de cette nouvelle Ďakujem pekne za túto novú dimenziu, ktorú ste tu spomenuli. Ešte niekto e, sa hlási o slovo? Áno, nech sa páči. Ja som ľudskoprávny obhajca v Iráne a belgický e, environmentalista, takže som e, utečencom v Belgicku iránskeho pôvodu. Do obeda som e, hovoril o tom, že je škoda, že tu nie je nejaký iránsky e, predstaviteľ, ale dnes po obede som rád, že je tu aspoň e, pani Šáke, poslankyňa, ktorá veľmi dobre pozná iránsku otázku. Chcem sa jej poďakovať za to, ako správne hovorila o tej katastrofálnej ľudskoprávnej situácii v Iráne. Ale chcem sa obrátiť na kolegu z Google hovorili sme o e, výhodách technológií, je to veľmi dobré, som rád, ale niekedy je to nebezpečné. Napríklad e, Google e, nevenuje veľkú pozornosť napríklad namiesto Perského zálivu. Často uvádza Arabský záliv. Nie je to veľmi našťastnejšie, môže to taktiež podnecovať ten konflikt medzi e, Izraelom a arabským svetom, takže Google by mal tomu e, venovať väčšiu pozornosť. E, neviem, prečo si to dovolí. Google, keď to nedovolil, napríklad nedovolili, nedovolila OSN, a taktiež OSN a Európa sa rozhodli, že budú sankcionovať iránsku vládu. Ja sa pýtam Google, či môže prestať E, poskytovať služby iránskemu štátu a, a bezpečnostným zložkám. Ďakujem. Ďakujem pekne aj vám. Predtým, ako dostanú e, slovo panelisti, aby mohli zareagovať na otázky, ktoré im boli položené. Pýtam sa ešte raz, či sa niekto v miestnosti chce vyjadriť. Zdá sa, že nie. Takže slovo teraz dostane pán Collins a potom sa chcú vyjadriť ďalší panelisti. Takže nech sa páči, pán Collins. Thank you. Thank you. Um, there's a couple of points. Ďakujem pekne. Bolo tu viacero otázok týkajúcich sa Google. Nerád hovorím na verejnosti, ale treba povedať, že veľa ľudí sa pýta veľa otázok, ktoré sa týkajú našej spoločnosti a to je aj dobre. Pokiaľ ide o toho pána z Iránu, poviem dve alebo tri veci. Poprvé, je dosť ťažké pre nás, aby sme dali k dispozícii našej službe v takej krajine, kde sa kontroluje vládou, ISP. My jednoducho mm, dodávame iba technológiu, nemôžeme jednoducho zabezpečiť kontrolu nad celým systémom. A pokiaľ ide o menovanie individuálnych krajín, myslím, že ste tu hovorili o Google Maps, mapy Google. Som rád, že ste to spomenuli, táto otázka je veľmi dôležitá. Uvedomujem si, že morskej oblasti alebo krajine, niekde je problém, pokiaľ ide o meno, ale môžeme o tom hovoriť po tejto diskusii. A nebol som si celkom istý, či som správne pochopil e, tie problémy s bezpečnostnými zložkami v Iráne, ale som rád, že my jednoducho nemáme problém e, takéhoto charakteru. Myslím, že to sú tí poslední ľudia, s ktorými by som sa ja chcel rozprávať, ale poviem vám to ešte potom po tejto diskusii a chcel by som vyjadriť dve žiadosti, dve žiadosti, ktoré sa týkajú zhruba dvoch takých jednoduchých krokov, ktoré by mohli také inštitúcie ako Európsky parlament urobiť. Súhlasím s tým, s tou témou exportu technológií. Áno, v Holandsku bola určitá snaha e, zabrániť exportovaniu špeciálneho typu technológií, ale viac než to súhlasím s kolegom, ktorý sa zastáva toho, že voľný tok informácií na internete by malo byť súčasťou charty o, o slobodách, ale takisto by som chcela, aby bol voľný tok informácií e, zapracovaný aj do e, toho, do, konkrétnych pro, do konkrétnych projektov, ktorými sa zaoberá VTO. Takže som skutočne rád, že budem môcť ešte po tejto diskusii hovoriť s pánom, ktorý tu zastupoval Irán. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A teraz dostane slovo pán Padepa, ktorý požiadal o slovo. Je tu ešte viacero poznámok, pokiaľ ide o to, či informácie na internete by súvisia s ľudskými právami. Principiálne máme článok 19, kde sú garantované základné práva a slobody na všetkých médiách bez ohľadu na hranice, takže podľa mňa ľudské práva a internet sú garantované už na základe tých nástrojov, ktoré máme v kontexte ľudských práv, ale pokiaľ ide o nejakú rezolúciu OSN, pokiaľ ide o právo na internet, ak by sa o tomto hlasovalo, tak by ste jednoducho nezískali väčšinu a dostali by sa do situácie, z ktorej by ste neboli spokojní, pretože už od roku 2000 rezolúcie o ľudských právach jednoducho neboli podporené, či už v palnom zhromaždení alebo niekde inde. Jednoducho na medzinárodnej úrovni nezískávame podporu a čo sa vlastne deje. Čo sa deje pri tých modeloch, keď sa hlasuje, máme tu krajiny afrického bloku, ktoré bola, kedy hlasovali za ľudské, otázky ľudského právu na úrovni OSN, čiže pravdepodobne by bolo nemúdre predložiť takúto rezolúciu o ľudských právach na úrovni OSN. A pokiaľ ide o tie podniky, malo by sa to dobre preskúmať, Poznáme export e, z firmy Cisco, takisto aj firmy Nokia a iných. Exportujú sa technológie do takých, krajín, do takých krajín ako Irán. Treba však povedať, že momentálne sa tieto kontrakty medzi jednotlivými spoločnosťami a štátmi viac kontrolujú. Ja som sa zúčastnil v Londýne na jednej konferencii, kde sa povedalo, že tam boli že tam neboli podpísané, nebolo podpísaných 5 dohôd to znamená, že nastáva tu určitý posun, ktorý sa v tejto oblasti zrychľuje. Navštívil som aj organizáciu Privacy International, ktorá sa sústredí na túto problematiku a treba povedať, že pokiaľ ide o export takýchto technológií, tak v tento kontexte zistili, že tie technológie, ktoré sa využívajú v tých krajinách, kde sa utláčajú ľudské slobody, tak tam exportujú také spoločnosti, menšie spoločnosti z takých krajín ako Spojené kráľovstvo, Taliansko, Francúzsko a iné, ktoré jednoducho celkom presne vedia, čo robia, dodávajú inžinierov, ako napríklad do sírskeho ministra vnútra, to znamená, nie je tu iba o otázku veľkých spoločností, o ktorých každý hovorí a na ktorých každý útočí, ale ide tu o určitý počet mani, malých, takmer garážových podnikov, ktoré jednoducho robia takéto exporty podnikov bez toho, že by tým ohrozovali nejako e, export veľkých firiem. To znamená, treba týchto ľudí vystopovať, izolovať, krok za krokom sa snažíme to dosiahnuť. Máme príliš internačnú spolupráci s Bloombergom, treba to pozorne sledovať. Treba si uvedomiť, že jednoducho musíme sledovať túto scénu, mení sa každý deň a pokiaľ ide o Google a Čínu, e, z minulosti to jednoducho vôbec nie je podobné situáciou, o ktorej žijeme teraz. Ďakujem. Nech sa páči, veľmi stručne vás poprosím. Ja budem veľmi stručná. Chcela som iba povedať, že som veľmi rada, že predstaviteľ Google tu hovorí o podpore slobodného internetu a podobných iniciatív, ktoré my ako aktivisti za ľudské práva považujeme za veľmi dôležité, ale zároveň takisto dúfame, že veľké spoločnosti si uvedomujú túto situáciu, ale chcem poukázať aj na to, že táto situácia jednoducho nie je vždy čierno-biela. Máme tu podniky, ktoré jednoducho urobia ponuku iba vtedy, keď sa dostanú do pozície, že to musia urobiť. A Cisco, ktoré sme uviedli ako príklad, pokiaľ ide o Google, prepáčte, musím to povedať, my sme vedeli už celé mesiace predtým, než došlo vaše oficiálne vyhlásenie, kde ste povedali, že váš internet je prí, prístup na váš internet bol odpočúvaný. My sme to vedeli už od čínskej vlády. Ako to mohla Google nevedieť? Ako ste to mohli nevedieť a povedať tak A To znamená, vtedy sme boli veľmi rozhorčení. Ja som skutočne rada, že ste prišli a že ste to povedali celkom narovne, že tu bol problém, ale skutočne to bolo veľmi dobre známe už zhruba rok predtým, ešte to oficiálne vyhlásili. A pokiaľ ide o Yahoo, potom čo bol ten škandál z Yahoo, pokiaľ ide o to, ako čínsky aktivisti sa dostali do väzenia, pretože Yahoo spolupracovalo s čínskou vládou, Yahoo vyčlenilo zhruba 20 miliónov dolárov na to, na to, aby poskytlo určitú kompenzáciu, ale dostali sme do takej situácie, ja som už potom nesledovala detaily chceli to jednoducho utotlať, pretože nechceli, aby to poškodilo ich reputáciu. Vôbec nemali záujem o to, aby pomohli týmto ľudskoprávnym aktivistom. Jediné, čo ich zaujímalo, je, aby jednoducho zastavili tento škandál, aby sa, neposky, aby sa nepohol ďalej. Čiže to som chcela povedať. A ešte jedna osobná záležitosť, skúsenosť. Ja som bola zatvorená e, tajnou policiou v Číne. Čínsky úrady mi povedali, Mohli by ste byť milionárkou, miliardárkou, keby ste jednoducho spolupracovali s úradmi. Ja som však nemohla s tým súhlasiť, pretože s vlastným svedomím by to nebolo zosúladiteľné. Treba však povedať, že dúfam, že západné krajiny, ktoré pozostávajú z jednotlivých konkrétnych ľudí, sa budú držať tie základné linky ľudských práv a budú v tomto konzistentné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým tým, ktorí sa prihlásili o slovo. Myslím, že tu boli veľmi pozitívne informácie. Je jasné z toho, čo sme počuli, že tieto informácie a témy sa týkajú všetkých, či už mladých, starých, týka sa to obchodu, bezpečnosti, vzdelávania, etiky, morálky, zahraničnej politiky. A chcela by som vás všetkých pozvať, z korporátnych spoločností, predstaviteľov mimovládnych organizácií, ale aj nositeľov tejto ceny, aby ste spolupracovali a spolupracovali s mojimi kolegami v parlamente, aby sme sformulovali nejakú stratégiu slobodného prejavu na internete. Malo by to byť, kom... Malo by to byť zrozumiteľné a jasne definované. Takže toto je taká výzva na spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem pekne, na kolegyňa. A teraz som skutočne rada, že môžem dať slovo pánovi Rovčekovi, ktorý je podpredsedom Európskeho parlamentu, aby sa v tejto časti našho dnešného programu vyjadril. Ďakujem pekne. Záverom by som sa vyjadril, a sumarizujúc niektoré z tých otázok, ktoré sme tu počuli. Kde teda mám začať? Hovorili sme tu o technológii a ľudských právach. Na jednej strane máme ľudské práva, sloboda vyjadrenia sa, sloboda myšlienok, sloboda informácií. To sú základné principiálne ľudské práva. Myslím, že od týchto práv sú potom odvodené ostatné ľudské práva. Napríklad sloboda zhromažďovania sa, sloboda organizácie, sloboda organizácie politického hnutia alebo odborového hnutia alebo predstaviteľov sféry podnikateľov. To sú tie základné práva, ktoré tu boli načrtnuté viacerými z vás. Áno, treba povedať, že máme dostatočný počet deklarácií, máme deklaráciu o ľudských právach, máme deklarácie v iných oblastiach na úrovni Európskej únie, ale aj v iných častiach sveta. A teraz by som sa zamyslel nad tým, čo povedal pán Baz ráno že sa, hovorilo sa tu o modele Európy, ktorý sa rozpadáva. To si nemyslím, ale sú tu určité porušovania tohto modelu. Porušovania e, máme vo viacerých častiach sveta samozrejme aj v Európe. Hovorili ste tu napríklad o Maďarsku. Áno, e, mediálny zákon v Maďarsku, to je jasné zneužívanie tohto modelu, ktorý tu máme. Máme takisto podobné situácie v Taliansku. Pozrite sa na škandál, ktorý napríklad máme v britských médiách to znamená, máme tu určitý model, nemyslím si, že sa rozpadol ten základný koncept, ale sú tu určité porušovania tohto modelu a musíme sa snažiť preventívne sa aktivizovať. A pokiaľ ide o otázku technológií, technológia ako taká sa rozvíja. Naši priatelia zo Srbska spomínali internet v tom zmysle, že to tam ešte bolo v tom, v tom čase iba v plienkach, akú úlohu to zohralo v opozičnom hnutí ja sa môžem povedať niečo ako aktivista za ľudské práva v exile v 70. a 80. rokoch. Nemali sme ani internet, ani mobilné telefóny. Nemali sme dokonca ani len faxy. To znamená, čo sme robili? Tlačili sme letáky, či už Paríži, Londýne alebo Mníchove. Keď som študoval vo Viedni, tak som organizoval, respektíve snažil sa organizovať pašovanie tejto literatúry to bývalého Československa, do Polska, do iných krajín. A potom prišiel fax, potom prišiel Xerox a bolo to oveľa jednoduchšie. A teraz je zasa oveľa jednoduchšie organizovať určité hnutia, viaceré typy hnutí, prostredníctvom tých najnovších typov technológií, ako napríklad mobilné telefóny, internet a tak ďalej. Niekedy sa pýtam, čo by sa stalo so sovietským štýlom komunizmu, ak by sme boli mali v tom období tieto technológie, to znamená pred 25 rokmi. Bol by prežil komunizmus, alebo boli by tieto technológie prispeli k tomu, že by bol komunizmus skôr padol na kolená? To je otázka, ktorá zatiaľ nemá odpoveď. Takže pokiaľ ide o technológie, moderné spôsoby komunikácie, tieto môžu zohrávať veľkú úlohu, pokiaľ ide o otvorenie sa uzatvorených spoločností, či už ide autoritárske alebo totalitné režimy. Ale zároveň, tak ako povedal aj pán Nouruzov: v prípade Azerbajdžanu, nie každý má prístup k počítačom, k internetu. A to sa týka napríklad takých krajín ako Azerbajdžan, alebo keď sa spýtame našich priateľov z Afriky, tak tam je situácia možno ešte komplexnejšia a ťažšia. Nie každý tam má prístup. To znamená, to, čo potrebujeme na to, aby sme umožnili čo možno najrychlejšie, je navýšenie a zlepšenie prístupu k internetu. Je to dôležité pre ľudské práva, ako povedala pani Ibrahim, je to dôležité pre vzdelávanie a takisto je to dôležité pre ženy, aby aj ženy sa mohli liberalizovať, vymaniť sa z područia toho tradičného života a tých limitácií a oklieštení, ktorých častokrát žijú. Pán Novruzov takisto hovoril o tom, že máme dva typy spoločností. Jeden je taký, kde je prístup k internetu a druhý je taký, kde prístup k internetu nie je. Tam ľudia musia e, príjmať informácie iba z oficiálnych médií, pretože nemajú prístup k sfére blogerov a tak ďalej. Takže takisto je to znovu v záujme aktivistov za ľudské práva, aby sa nesnažili zmeniť oficiálne a úradné médiá, aby tam bolo viac otvorenosti a prístupu, ale aby jednoducho umožnili stále viac a viac ľuďom mať prístup k internetu, mať prístup k počítačom a tak ďalej. Takisto sa tu spomenulo, Myslím, že zo strany väčšiny z dnešných rečníkov, že internet demokratizuje slobodu prejavu a že by sme mali mať otvorený, neutrálny charakter internetu. charakter, internet by mal byť otvorený a prístupný. Na druhej strane, tak ako to povedali naši priatelia z Číny, alebo e, pán rečník z Iránu. Nie všade to je jednoducho možné, pretože autoritatívne režimy, totalitné režimy robia určitú formu reštrikcie tejto slobody, pretože ak sa im to podarí, ak sa im to už podarilo v tých médiách, ktoré sú tradičné, ako tlač, rádia, televízia, tak samozrejme majú záujem a obmedzovať aj také médiá, ako je internet. Takisto ako tu odznelo, vo viacerých prípadoch tie západné spoločnosti bohužiaľ napomáhajú takýmto režimom. Čiže hoci tu hovoríme o určitých morálnych otázkach, či už hovoríme o etických otázkach, nevždy je v kontexte obchodu a obchodných politík možné dodržiavať tieto morálne imperatívy. Znovu, ak by som mohol uviesť príklad z staršieho obdobia, zhruba z pre 35 rokov, je ten veľmi dôležité pre Európu a pre priestor post, postkomunistických krajín. Mali sme Helsinskú konferenciu v 75. roku a ak si spomínate, mali sme tu tri košíky. Jeden z nich bol politická spolupráca a bezpečnosť, druhý bol hospodárska spolupráca a tretí bol sa týkal kapitoly ľudských práv. A táto kapitola o ľudských právach pomohla otvoriť e, sa týmto režimom, pomohla organizovať hnutia za ľudské práva v takých krajinách ako Polsko, Československo, Maďarsko, Sovietský zväz. A preto vlastne hovoríme v tomto kontexte aj o cene Sacharovova. To je vlastne tento vyústenie Helsenskej konferencie, keď pán Sacharov a pani Bonár mohli celkom otvorene povedať, áno, je to tam uvedené, naša vláda to podpísala, ratifikovala, to znamená, chceme, aby tieto slobody boli aj realitou. A to je vlastne možno ten moment, kde sa môžeme pouči, poučiť ako sa vysporiadať s takými režimami, či už v Číne, v Afrike alebo v Iráne. To znamená nájsť určitú rovnováhu medzi politickými, strategickými záujmami bezpečnosti, ale takisto aj hospodárskej spolupráce a e, ľudských práv, aby sa spoločnosti takýmto spôsobom otvorili. Ale takisto tu máme ešte problém súvisiaci či už v Európe alebo v Amerike či by sme mali mať legálne odpočúvania niektorých alebo zneužívanie slobody v tomto zmysle, čo napríklad urobíme s pedofilmi, čo urobíme s neonacistami, čo urobíme s takými ľuďmi ako Pervik, či takýto majú mať otvorený prístup k internetu na úkor nás všetkých, alebo či by sme mali mať určité prostriedky na to, aby sme ich legálnym spôsobom mohli odpočúvať, kontrolovať, to znamená tie informácie takéhoto charakteru. Musíme teda o takýchto otázkach hovoriť, musíme o tom hovoriť v spolupráci s našimi mimovládnymi organizáciami, na to, aby sme uchovali slobodu informácie, e, slobodný tok informácie a zase na druhej strane aj to, aby sme mali určitý spôsob, kde sa demokracia môže sama seba brániť. Pretože ja si osobne nemyslím, že by sme mali byť takí zraniteľní, že naša demokracia by mala byť alebo mohla byť zneužívaná takými skupinami, ako sú zločinci, teroristi a neonacisti. Musíme jednoducho nájsť v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, zákonodarcami, predstaviteľmi podnikateľskej sféry, aby sme vypracovali nejaký kódex správania sa, kde by boli uchované slobody informácie, voľného toku informácií, ale zároveň aby sme vytvorili aj defenzívne mechanizmy na zachovanie demokracie. Nechcem teraz hovoriť, respektíve povedať, že by sme mali mať cenzúru, to v žiadnom prípade. Nechceme cenzúru v tlačových médiách, v televízii, rádiu, samozrejme nechceme cenzúru ani v internete, ale Mali by sme sa snažiť nájsť také spôsoby, akým by sme mohli zosúľadiť slobodu informácie, slobodu toku informácie na internete s tým, že chceme brániť demokraciu. Ďakujem. Ďakujem pekne, Libor, za tieto naozaj cenné slova. Dámy a páni, dovolte, aby som sa vám poďakovala za vašu prítomnosť a účasť a za vaše veľmi e, zaujímavé a užitočné vstupy. Je to dôležité pre prácu parlamentu, ale aj pre nadvezovanie vzťahov medzi politikmi, aktivistami, angažovanými občanmi. Takže ešte raz ďakujem. Dáme si kratučku prestávku a vyzývam e, účastníkov, aby sa vrátili do tejto zasadačky tesne pred štvrtou. Bude e, tu prebiehať ešte posledné diskusné kolo.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 Yeah. Good afternoon. Uh, Pekné popoludne, dámy a páni. Vítajte späť na tejto konferencii. Ide o diskusiu, ktorej budem predsedať. Volám sa Edward Medmillan Scott. Som podpredsedom Európskeho parlamentu. Verujem sa demokracii a ľudským právam. Som jedným z najstarších poslancov výboru AFED Založil som Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva po páde Berlínskeho múru a taktiež som bol šestkrát na e, Blízkom východe a v Severnej Afrike po páde Mubaraka, takže je mi veľkou cťou byť tu dnes po obede. A dovolte, aby som predstavil našich rečníkov, ale ešte predtým chcem poukázať na to, že chýba Ahmed Sali, je to mladý egyptský líder, e, riaditeľ Andalúského inštitútu pre toleranciu a štúdium boja proti násiliu. Napísal nám v pondelok a povedal, že vzhľadom na dramatické udalosti v Káhire sa cíti povinný ostať a bojovať proti e, porušovaniu ľudských práv a na námestí Tarír je situácia veľmi vážna. Videl som to včera večer a viem, že mnohí naozaj súcitia s tými protestujúcimi v Egypte, ktorí chcú, aby ostala revolúcia v Egypte pri živote. My sme sa e, viacerí stretli s e, jedinou kandidátkou na nadchádzajúce prezidentské voľby, e, ani Kamel bola zatknutá stred sobotu po obede. Je to súčasť represívnych postupov súčasného režimu. A dúfame, že situácia ostane pokojná, aby sa mohli voľby odohrať za najlepších okolností. Lutujeme teda, že nie je medzi nami pán Salim. Ale teraz tunisky, tuniska, tuniský e, novinár Sihem Bensedrin získal celosvetové uznanie. Radvan eh, Ziadech eh, z George Washington University a eh, redaktor Transitional Justice in the Arab World projektu. Potom Silvana Arbia je tajomnička Medzinárodného trestného súdu a má veľkú skúsenosť s medzinárodným trestným právom a tento súd bude zohrávať veľmi e, e, jednoznačnú úlohu v nadchádzajúcich týždňoch. A potom Carlos Westendorp, generálny e, tajomník e, madridského klubu, predchádzajúci bývalý poslanec tohto parlamentu. A taktiež si vypočujeme e, jednotlivých nositeľov Sacharovej ceny, Taslima Nasrin, bojuje za sekulárne ľudské práva, za ženské práva a ľudské práva. Získala cenu v roku 1994. Potom Salih Osman je eh, sudánsky ľudskoprávny eh, právnik, eh, bojoval proti prešlapom v Sudáne, získal cenu v roku 2007. Žiaľ, Leila Zana nebude e, prítomná, ale e, je kurdskou političkou, bola vo vezení 10 e, rokov a získala cenu v roku 95 a z okolností včera bol veľmi rázny zákrok proti kurdským novinárom a právnikom a zhruba 70 bolo uvoznených je to nová etapa v represii proti Kurdom, potom e, predstaviteľ a vydavateľ oslobodenia e, z Bosny a Hercegoviny. Získal cenu v roku 1993 a taktiež si vypočujeme e, jednotlivých poslancov, kolegov. Teraz dostane, dostanú slovo jednotliví rečníci, najskôr pán samých, ale nie, pardon, to som zle prečítal svoje poznámky, on tu nie je, ako som už bol oznámil, takže Siem Ben Sedrin teraz. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade vám chcem povedať, že naozaj e, som dojatá možnosťou byť tu dnes medzi vami. Viackrát som tu bola vypočutá a obhajovala som ľudské práva v mojej krajine e, v tých ťažkých časoch, ktoré sme zažívali. A som o to e, radšej, že dnes po desiatich mesiacoch sa sem vraciam a moja krajina je už slobodná a e, my práve budujeme aktívne našu demokraciu. Chcem iba povedať, že je to možné povedať e, možno aj e, tým, ktorí sú utlačaní v Bielorusku. Chcem im povedať, že aj u nich sa to raz zmení vďaka e, takým aktivistom, ktorí sa odvážia povedať nie, ktorých povedia, že sloboda nemá cenu a ktorí sú ochotní aj zaplatiť potrebnú cenu. 23. oktobra sa konali prvé slobodné voľby v Tunisku. A prvýkrát každý občan Tuniska mohol skutočne pocítiť, že sa stal e, občanom, plnohodnotným občanom. Viem, že mnohí v Európe a inde na svete e, si kladú otázky a majú isté obavy o to, že islamistická strana získala väčšinu hlasov, konkrétne 40 kladú si otázky, čo to znamená pre e, ľudské práva a hlavne pre práva žien. Ja chcem povedať v tejto chvíli, že e, nie je dôležité, kto vyhral voľby. Najlepšou ochranou ľudských práv je právny štát, občianská, angažovaná občianská spoločnosť a slobodná, e, slobodné médiá. Potrebujeme informovaných občanov, ktorí budú e, obozretní. V prvom rade chcem povedať, že občania e, Tuniska naozaj spôsobili svojim hlasovaním istý prelom. To treba zdôrazniť a taktiež povedali, že áno, sme moslimovia, sme tolerantní, sme moderní naše zákonodárne združenie, ktoré e, nedávno vzniklo, dnes zvolilo na svoje čelo obhajcu ľudských práv, ktorý bol aj členom môjho združenia Rada pre slobody a taktiež e, bude e, určený nový prezident taktiež je to obhajca ľudských práv, ide konkrétne o doktora Marzuke. Nová ústava, na ktorej sa práve pracuje, bude bez pochyb obsahovať tie hodnoty, ktoré, za ktoré tiež hlasovali e, občania. To, e, čo sa stalo, je, že občania sa už nebali. E, jednoducho strach zmenil tábor a práve v ten deň skutočne nastala revolúcia a diktátor utiekol z krajiny keď sa celý národ zbaví e, strachu, tak sa môže e, uskutočniť revolúcia. Aj sa uskutoční v každej krajine, e, kde sú ľudia, ktorí obhajujú nejaké práva. Ja dúfam, že tohto strachu sme sa už definitívne zbavili v Tunisku, ale čaká nás ešte veľa práce. Musíme očistiť náš systém a zmeniť myslenie, zbaviť ho diktatúry. Môžeme dokázať, že arabská moslimská krajina sa môže stať demokratickou tolerantnou a že bude rešpektovať ľudské práva. To najťažšie, čo nás e, čaká dnes, je e, tá otázka spravodlivosti Mm, treba e, naozaj odhaliť pravdu, e, treba využiť e, trestnoprávne tribunály národné aj medzinárodné, treba odškodniť obete, treba zachovať pamäť, ochrániť archívy, potom taktiež otázka polície, spravodlivosti, média, súvisiace právne predpisy. Toto všetko nás čaká a venuje sa tomu občianská spoločnosť aj nové úrady, ktoré vznikli e, na tento cieľ. A my e, vás prosíme o trpezlivosť. E, nežiadajte od nás, aby sme k demokracii skočili náhle, tak to nebolo ani u vás. Musíte Eh, uznať, že to bude eh, trvať istý čas. Musíte byť trpezliví, keď nás budete počúvať a musíte nám dať čas, aby sme eh, si to prešli tak, ako vy. Nebude to jednoduché. Počas izolácie, počas rokov, kedy sme boli sami, bola vyvíjana vyvíjaný malý nátlak na vládu Ben Aliho a tí, ktorí podporovali diktatúry, majú istú zodpovednosť voči Tunisku. E, môžu nám teraz pomôcť pri e, budovaní demokracie. No a začne sa tým, že sa e, bude rešpektovať hlas voličov. Je to nevyhnutné, pretože inak sa vrátime k autoritarizmu a, a istej poručníckej logike máme eh, s vami isté partnerstvo a to partnerstvo eh, vzniklo eh, takým spôsobom, ktorý treba možno aj prehodnotiť. Možno to práve aj robíte. Totižto našou revolúciou sme našli spôsob, ako s vami prehodnotiť naše partnerstvo Ostáva iste ešte veľa práce, čo sa týka prístupu a spôsobu. My sme totiž to vždy mali pocit, že Európa má e, trošku zvláštny postoj k tomuto partnerstvu, pretože e, odstránili všetko, čo prichádzalo z dola. Teda e, nemôže partnerstvo prebiehať iba s úradmi, aj keď legitímnymi zvolenými. Nie, taktiež treba dbať na občianskú spoločnosť, treba jej dôverovať, netreba e, sa k nej správať ako uh, akýsi poručník, e, tvrdiť, že nič nevedia, musíme ich uh, držať za ruku, musíme im jednoducho ukázať cestu, nemusíte nám vysvetľovať, ako máme napísať našu ústavu, naše zákony partnerstvo to nie je iba toto. To nie sú iba experti zahraniční, ktorí všetko vedia lepšie ako my a ktorých každé slovo musíme hltať. Ako keby e, to bola e, božská manna. Takýto vzťah už nechceme a na to potrebujeme vás. Spôsob, akým Európa používa všetky nástroje na pomoc a, a financovanie pomoci. Nie je, to, nie je nám to jasné a vedzte, že by sme naozaj chceli jasnejší mechanizmus, e, ktorý zaručí pre nás minimálnu transparentnosť. Možno, že vám je to jasné, ale v našich očiach to nie je úplne jasné. A ak by bolo možné, aby táto istá Európa, ktorá sa vo vzťahu k nám aj e, mýlila, e, aby to mohla napraviť. My totiž to potrebujeme vás, potrebujeme solidárnu a rešpektujúcu Európu. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne pani Sihem, teraz Radvan Siadech je sírsky aktivista, ktorý žije v súčasnosti vo Washingtone. Jeho brat bol zatknutý 20. septembra. E, našťastie je už oslobodený, ale štyria členovia jeho e, rodiny sú ešte stále e, vo väzbe, takže vyžaduje si to od neho veľkú dávku odvahy. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa dlho venujem otázke eh, ľudských práv eh, v kontexte arabských inštitúcií. My, sme chce, my sa chceme poďakovať Európskemu parlamentu za príležitosť, ktorú dnes máme, môcť eh, vystúpiť pred poslancami a ďalšími a hovoriť o situácii v Sýrii. Ako iste viete, povstanie v Sýrii začalo minulý marec po páde eh, prezidenta v Tunisku, Benaliho a v Egypte Mubaraka. A po deviatich mesiacoch eh, pokračujúcich eh, pokračujúceho zabíjania e, a režim al-Asada e, násilne e, zakročuje proti mierovým protestujúcim, ale oni neustále majú odvahu, aby išli do ulic a mierovo protestovali obajovali svoje požiadavky, chcú zmenu na najvyššom poste a chcú si zvoliť vládu napriek tomuto všetkému vláda Al-Asada e, utláča a zabíja. Včera bolo zabitých 32 občanov a minimálne 6 e, detí iba z mesta e, Homs v strede Sýrie. A dnes, keď hovoríme tak 15 e, bolo zabitých z viacerých potvrdených zdrojov. Žiaľ, ešte stále vidíme, že medzinárodné občia- e, spoločenstvo e, nechce spraviť potrebný dôležitý krok, ktorý by mohol ukončiť toto zabíjanie Sadamovho, al-Sadamovho režimu. Medzinárodné spoločenstvo zakročilo veľmi rýchlo. E, v Líbii iba po 11 dňoch bolo prijaté uznesenie, boli uvalené sankcie na Kadáfiho a e, bolo taktiež podané podanie na Medzinárodný trestný súd. Ale e, v súlade s OSN bolo potvrdené, že minulý mesiac bolo e, zabitých viacero stoviek a možno, že e, dnes to číslo dokonca prekročí 5000 e, mŕtvych. A bolo vytvorených 5 výborov, prvý v apríli, ďalší nedávno, ale e, sírisky režim to zamietol a taktiež e, nie je možné zbierať faktické údaje o porušovaní ľudských práv v Sýrii. Režim tomu bráni a minulý týždeň e, bolo zamietnuté, aby aj arabskí pozorovatelia prišli do Sýrie a sírsky režim e, povedal, že nechcú jednoducho, aby navštívili e, nemocnice e, tam zahýva, zahynuli viacerí zranení, ale pravda je v tom, že nevždy majú prístup vôbec k lekárskému ošetreniu. A čo je ešte dôležitejšie, je to, čo sa stalo e, nočnou morou Syričanov a síce svojvoľné e, zatknutia a taktiež bol e, zrušený futbalový šampionát. Tí, um, ehm, z týchto štadionov v troch e, miestach e, v Damašku sa stali e, improvizovanými, improvizovanými väzeniami. Môj brat bol zatknutý v auguste, bol prepustený iba pred piatimi dňami, ale traja moji bratranci sú ešte zatknutí, jeden má iba 15 rokov. Takže e, vedzte, že takýchto svojne zatknutých je viac ako 30 tisíc, ale čo je ešte ťažšie, je, že každá zatknutá osoba by sa mala mať e, možnosť vrátiť e, do svojej rodiny, ale je dokázané, že niektorí sú mučení a taktiež OSN dokázali viaceré prípady mučenia 15-ročného e, Syričana, ale aj ďalšie prípady. A ako som povedal, medzinárodné spoločenstvo napriek tomu nechce pomôcť Sýrii. My od medzinárodného spoločenstva a hlavne od Bezpečnostnej rady chceme je, aby e, konali pred e, dvoma dňami výbor pre ľudské práva schválil e, veľkou väčšinou uznesenie, kde sa odsudzujú e, počiny sírskej vlády. Ale ako vieme, uznesenie nie je záväzné. No a pre nás je najdôležitejšie, aby Bezpečnostná rada konala Rusko a Čína však e, uplatnili svoje veto proti e, uzneseniu Bezpečnostnej rady pred dvoma týždňami, aj keď išlo iba o odsúdenie bez sankcií a bez žiadneho e, vojenského zákroku. V Sýrii, myslím, máme niečo, o čom sme hovorili posledných 10 rokov, teda zodpovednosť medzinárodného spoločenstva, ktoré musí chrániť ob, e, civilné obyvateľstvo. E, sírsky režim neprestane zabíjať každý deň tí, ktorí protestujú e, sú predmetom útokov e, milícií, policie a teraz musí občianske, e, pardon, medzinárodné spoločenstvo konať, ochraňovať civilné obyvateľstvo, aj keď by mala byť použitá e, sila. To nemení e, povahu sírskej e, revolúcie ako mierového povstania musíme konať preventívne, aby sírsky režim nepoužil napríklad e, lietadla, aby takýmto spôsobom neútočil na e, civilné obyvateľstvo a preto my v prvom rade e, žiadame, aby medzinárodné spoločenstvo ochránilo civilistov, aby vytvorili nárazníkové a bezpreletové zóny na hranici krajiny, aby sa tu mohli utiecť e, civilisti, aby mali možno, že e, pokojnú zónu na hranici s Tureckom a taktiež musia prísť medzinárodní pozorovatelia, tak ako to bolo v Kosove v 95. E, OSN vyslalo 7 tisíc pozorovateľov. Oni by potom monitorovali dianie v teréne a hovorili by o všetkých porušeniach ľudských práv informovali by o tom bezpečnostnú e, radu OSN a potom by sa podľa toho konalo, ak by všetky ostatné snahy zlyhali. Ďakujem pekne za pozornosť. You, Ďakujem. Teraz dáme slovo Radvanovi Zajdehovi. Pardon, Silváne, Silváne, Silváne Arbii. Je to Teraz súdny úradník Medzinárodného súdneho, teda trestného súdu v Hágu, talianská novinárka pôvodne. Budem stručná. Vysoko si oceňujem e, toto pozvanie na zasadnutie, kedy sa hovorí o riadení zmien a podpore ľudských práv a demokracií. Ja som z Medzinárodného trestného súdu ICC, ten zohráva významnú úlohu v tomto ambicioznom projekte ochrany práv, práv jednotlivcov. Aj obvinení či podozriví či obete majú byť chránení, ale teda ICC sa venuje jednotlivcom a má zabezpečovať ten najlepší štandard ochrany a spravodlivého súdneho procesu pre každého jednotlivca, ktorý sa dostane pred súd. Je to ambiciozný projekt a Európsky parlament sa toho zúčastňuje, pretože 27 členských štátov EÚ um, podpísali rímsky štatút. sú tu určité zámery zakladateľov, ku ktorým sa prihlásili potom neskôr zakladateľské štáty. Rímsky štatút podpísalo odvtedy množstvo ďalších krajín a tie sú presvedčené, že ľudia sú eh, spríbuznení spoločnými väzbami a majú spoločné dedictvo. A majú obavu, že táto jemná mozaika sa môže kedykoľvek narušiť. A preto bol tento súd založený. E, tento súd má však aj svoje povinnosti, ktoré má vykonávať. Má vykonávať e, trestnú právomoc nad tými, ktorí sú zodpovední za medzinárodné trestné činy. Takže chcú obmedziť beztrestnosť, čo je jedným z najvýznamnejších projektov ľudstva. My máme neustály permanentný nástroj, Medzinárodný trestný súd, ktorý je pripravený zasiahnuť v každej situácii a má k tomu mechanizmy. Má na to prostriedky po takmer desiatich rokoch existencie fungovania tohto súdu môžem povedať, že my zvažujeme predvedenie tých osôb, ktoré sú odpovední za to, čo sa deje e, v Líbii. To Abdullah al sanuši a Saif al-Islam Gaddafi. Tí boli postavení pre tento súd pre údajne medzinárodné trestné činy. Čo bude nasledovať? Líbia je krajinou, ktorá je, nie je účastníkom tohto rímskeho štatútu, ale e, jednoducho e, pre náš súd týchto dvoch podozrivých zatkla a má zatknúť a zatkla ich a postavila pred náš súdny dvor. Okrem toho sú tu ďalšie nástroje ochrany. ICC je skutočnosťou a dnes sa stavia siedmým situáciám, stojí ním z v oči. Vykonáva svoju právomoc v oblasti závažných medzinárodných trestných činov v siedmých krajinách. vychádzame z rôznych politických rozhodnutí a krajiny by sa mali sami obracať na náš súd Rwanda, Uganda, Kongo, Stredoafrická republika. Dokonca aj Bezpečnostná rada sa obrátila na náš súd v súvislosti so situáciou v Líbii či v Sudáne, v Darfure. Ak je štát mm, signatárom ICC môže požiadať o konanie tohto súdu. Tento nástroj je nesmierne dôležitým nástrojom justície a má zabezpečovať rovnakú úroveň justície a rovnakú ochranu obetiam. Máme viac ako 9 tisíc obetí, ktoré požiadali o konanie pred súdom, aby sa, to, aby sa konanie mohli zúčastniť. Takže čo sa očakáva? Čo tieto obete očakávajú? Napríklad, aby dostali reparácie, aby sa skončila beztrestnosť páchateľov. To sú dve veľmi závažné veci, ktoré môže ICC poskytnúť svetu. Ako to však dosiahnuť? ICC e, sa spolieha na spoluprácu so štátmi, za spoluprácu s organizáciami medzinárodnými i národnými, od, závisí od podpory občianskej spoločnosti. Čo musíme robiť a čo podporovať? Nie je dôležité, aby e, sme mohli e, ľudí zatínať a zmraziť ich majetok. Je potrebné získať politickú podporu v štátoch a Európskom parlamente. Za to Európskom parlamentu ďakujeme, ako aj iným európskym inštitúciám za ich podporu čo sa dostáva dnes e, naozaj, čo sa stáva dôležitou otázkou, je rozpočet ICC. Totiž tento súd koná dnes v siedmých krajinách a má e, chrániť tých slabých e, na rovnakej úrovni. Je to v siedmých krajinách a niektoré krajiny e, sa snažia dosiahnuť, aby sa um, rozpočet vôbec nezvyšil. Takže nulový rast rozpočtu nášho súdu. Teda zatiaľ, čo sa uznáva dôležitosť nášho nástroja a, a vydanie líbyjských e, páchateľov nášmu súdu je naozaj preukazom toho, čo robíme a čo máme robiť tej istej chvíli nemáme zabezpečené dodatočné zdroje, či dostatočné zdroje na to, čo má robiť. Teda vykonávať svoj mandát riadným spôsobom. To je teda obrovským problémom. Zo so pár miliónov eur, ak nebude k dispozícii, zablokujú sa aktivity nášho súdu možno nájdeme odpovede, ale budete mať možnosť rozmýšľať nad tým, či je prípustné, aby sa zvýšili hrozby. Pri tej, pri tej istej príležitosti treba povedať, že a, súd je schopný vykonávať svoje poslanie. A nielen v minimálnom osahu. Dnes sa e, rokuje o rozpočte nášho súdu. Potrebujeme, aby tá dôvera, ktorú, ktorá nám bola zverená, sa prejavila aj vo forme podpory, a to nielen morálnej. E, súd to potrebuje, potrebuje zdroje na úlohy, ktoré má plniť. Takže má sa skončiť beztrestnosť A takýto projekt nemožno nejaký, nejakým spôsobom rozdeľovať. Nemožno ho oddelovať od e, ľudských práv. Musíme byť viditeľní. Nemôžeme um, beztrestnosť a skoncovať s beztrestnosťou v jednej, v jednej časti sveta a, a tolerovať ju v inej časti sveta. Teda nemôžeme svoju činnosť obmedziť len na určité krajiny. Takže máme veľmi zmiešané pocity. Na jednej strane sme hrdí na túto inštitúciu. A 10 rokov existencie ukázali, že e, súd vie závažným spôsobom zasahovať a ochraň, chrániť občanov, jednotlivcov v neľahkých situáciách. Zároveň však sa obávam, že keď nedostaneme potrebné zdroje, náš projekt stroskotá. Ale jeho signatári signatári rímskeho dohovoru, e, štatútu sa k niečomu zaviazali. Čoskoro sa stretneme v New Yorku a dúfame, že získame vašu podporu ako 27 členských štátov Európskej únie. Vy ste um, signatármi tohto štatútu ako jednotlivé štáty. Budú tu ale však aj ďalšie štáty, ktoré nás riadili. E, máme zakladateľov aj z občianskej spoločnosti a dúfame, že e, od všetkých týchto signatárov získame potrebnú podporu. Odbete čakajú. Ak prvý, prvý spor vyústi do vyústenia obvinených, Eh, bude to potvrdením všetkého toho, čo ICC absolvoval vo svojich prípravách. Takže ukáže sa v najbližších mesiacoch, aké potrebné budú tie zdroje na fungovanie súdu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Mal som predstaviť Ellie Rom predstavu predsedkyňu eh, výboru pre ľudské práva. Pani Lochbinder. Keď povieme, že tu máme diplomatku, ktorá je veteránom v tejto oblasti, a, a tomu som nesmierne rada. A Carlos je však členom Madridského fóra a dávam mu slovo. Je to Carlos Westendorp. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem srdečne Európskemu parlamentu, že sa opäť môžem prihovoriť k zastupcom tejto inštitúcie a že môžem hovoriť o dôležitosti podpore demokracie a ľudským právam v a takisto som rád, že tu stredávam s bojovníkom za slobodu práve v týchto priestoroch, že a takisto sa mohol stretnúť eh, nositeľov ceny Sacharova. Som rád, že sa tu, na, tu rezonujú slova, že eh, dialog a demokratické líderstvo na tých naozaj záleží. Žiaľ, sú tenzie medzi ekonomickými záujmami a ľudskými právami a vtedy často forma často preváži nad obsahom. Václav Havel sa vyjadril, že treba zaplatiť vysokú cenu. Možno je tá cena vyššia než to, čo chceme získať. Chcel by som vám povedať, že z vlastných skúseností v predchádzajúcich inkarnáciách, najprv vo vláde, som sa naučil nasledovné. Že neexistuje príručka o tom, ako viesť zmenu prechod k demokracii. Prezidenti, um, premiéry v krajinách, ktoré sú na prechode k demokracii, sa snažili budovať demokratické spoločnosti a inštitúcie sami a bez toho, že by dostali k tomu kuchárku Často však potrebovali a hľadali pomoc zvonka. Chceli najnovšie informácie o tom, čo je najlepšou praxou, chceli politické usmernenie a strategické rady. No a keďže som generálnym sekretariatom klubu eh, Klub de Madrid, eh, preto môžem tejto oblasti niečo urobiť a podporovať demokraciu na svete. S veľkým záujom sledujeme e, vlnu e, hnutia za demokraciu a viac slobody. Táto vlna sa začala v Tunisku a prošidla sa po celom regióne. Je, tu však, je to však čas, ktorý nádej preráža. A Ehm, túžba po demokracia slobody, slobode jednoducho e, výťazí. Výzva je pred ľuďmi však obrovská. Úloha budovania demokracie sa nikdy nekončí. Ako som povedal, musíme byť e, trpezliví, lebo žiadna demokracia nie je dokonalá a žiadna nie je nikdy dokončená. Plná konsolidácia demokracie chce čas, ale e, v čase prechodu keď je konsolidácia ešte nová, sa demokracia rýchlo vyvíja. Príležitosti prichádzajú sami a miznú tak rýchlo, ako a aj teraz v týchto časoch demokratických reforiem. Všetky potrebujú pomoc a zvonka. Skúsenosti vlád, ktoré prešli s demokratizáciou a konsolidáciou vlastných krajín, sú cenným zdrojom rád pre politiky v tejto oblasti. Napríklad Karol Lagos z Chile, ďalší v Mozambiku a napríklad je to aj Václav Havel v Českej republike. Každá zmena, každý prechod je iný. A takisto aj sú iné politické akcie, ktoré treba urobiť. Treba eh, eh, vyhodnocovať takéto skúsenosti, ale to je procesom. Pre nás Európska únia je úžasným európskym aktor, aktérom na podporu tohto procesu, keď je prechod novou záležitosťou. Dovolte uviesť tri skúsenosti Klub de Madrid v EÚ a potom v Kyrgyzsku. Ehm, bola tu podpora Európskej únie. Sprevádzali sme vodcov. Radili sme im, keď mali prijímať dôležité rozhodnutia. A dôsledky sú jasné, demokracia postupuje. Hoci tento proces ešte neskončil. Dovolte však, aby som sa vrátil na začiatok svojho prehovoru. Arabská jar. Tu celý svet sledoval s, um, s nádejou. Najmä mladá generácia sa prejavila a mnoha veci sa zmenili všetci volali po slobode a spravodlivosti. Táto jar priniesla ovocie pre mnohých ľudí. Stali sa skutočnosťou mnohých, až viacej mnohých. Ale netreba od, o, zatvárať oči, že to znamenalo aj destabilizáciu. Ekonomická situácia je nestabilná v týchto krajinách a je naozaj riziko, že sa to zastaví, či skresá nádeje v prosperitu a prechod k demokracii, ale inak povinnosťou pomáhať týmto krajinám. je to je v našom záujme. Tu ľudské práva a záujmy našťastie idú ruka v ruke v tomto prípade. Ďakujem pekne. Ďakujem panelu. Teraz ideme k nositeľom e, ceny Sacharova, pani Taslima Nasrim z Bangladeša, autorka a lekárka. Nech sa páči, máte slovo. Thank you very much. Veľmi pekne vám ďakujem. Všetci sme presvedčení, že demokracia je lepšia než diktatúra. dokonca skorumpovaná diktatúra nie je dobrá. Chceme, aby sa stali minulosťou. Rôzne formy diktatúry. Som presvedčená, že neexistuje skutočná demokracia, ak ženy sa nemôžu vyjadrovať, ak ich hlasy nie sú počuť. Myslím si, že v parlamentoch má byť 50 žien. Teda 50 členov parlamentov by mali byť ženy. Ale e, sú tu snahy vylúčiť ženy z politiky. A muži e, z rôznych dôvodov nechcú, aby ženy boli vo vláde. Je to také sprisahanie. Skutočnú demokraciu nemôžeme vybudovať vtedy, ak nebude náboženstvo oddelené od štátu, od e, justície a od vzdelávania. Náboženstvo nie je zlučiteľné s právami žien, s ľudskými právami, demokraciou, um, svetským charakterom štátu a slobodou svedomia. Ak teda ľudia nemajú, nemôžu byť sekulárni, nemajú politické, politické presvedčenie a majú, e, sú, sú iracionálne vedení e, k náboženskému fundamentalizmu, nemôže demokracia prevážiť. Fundamentalizmus podporuje teokracia, e, ak sa dostane k moci. Nemáme, nesmieme dovoliť týmto fanatikom, aby eh, ničili demokraciu a jej princípy. A sú to ľudia, ktorí veria v zákon šaria, ktoré ženy, tento zákon ženy diskriminuje. Kameňujú ženy na smrť, nútia ženy, aby nosili burku a udržiavajú ich v postavení druhotriedných občanov um, v pozícii uh, strojov rodiacich ženy a um, slúžok a sexuálnych objektov. Občianská spoločnosť sa skladá z ľudí s rôznymi predstavami. Myslím si, že uh, lepšie myšlienky by mali prevážiť Svetskí muži a ženy, ktorí veria v ľudské práva, by mali byť e, vodcami a nie zahalené ženy v burkách a ich muži, ktorí sú sami proti ľudským právam, ktorí sami e, podporujú mizoginné systémy a ich e, zákony. Tí by, tí by nemali dostať šancu a stať sa budúcimi lídrami. Náboženstvo by malo byť vecou súkromnou a nie verejnou. Hovorím, že náboženstvo nie je zlučiteľné s demokraciou, ľudskými právami, právami žien, sekularizáciou a slobodou slova. Nie som však presvedčená, že keď budú ženy vo vláde, vyriešia všetky problémy žien vo vláde. U nás v Bangladeši sme mali premiérku i vodkyňu opozície celé desaťročie, ale jednoducho nemali žiadnu ideológiu, na ktoré by stávali a zlepšili takto postavenie žien. U nás v Bangladeši a na indickom subkontinente sú stále um, obete, kedy sa vraždia ženy ešte pred narodením, po narodení, kedy sú obeťami sexuálneho otroctva, prostitúcie, um, z, znásilňovania, sexuálneho obťažovania a tak ďalej a tak ďalej. Ženy v týchto krajinách uh, trpia neskutočným spôsobom a pre ženy sa v tejto krajine považujú za najnebezpečnejšie pre ženy na celom svete. Ženy však sami, tie, ktoré sú pri moci, nerobia nič na zlepšenie situácie žien. Jednoducho eh, je potrebné, aby sa zlepšili, eh, že to postavenie žien eh, naše dve odkyne využili, zneužili svoje postavenie, aby získali hlasy od nevedomých spolupčanov. Ja som písala um, knihy o ženách a pre ženy, o, o ženách a ich porušovaní zákonov islamu. Už dlhé roky žijem v exile. Myslím si preto, že je veľmi dôležité, aby muži a ženy, ktoré, ktorí sú sekulárni, teda svetského razenia, sa dostali k moci a pomohli ľuďom, aby aj oni sa oslobodili od náboženstva. Myslím si, že islamské štáty sa musia stať svetskými a takisto to platí pre právo a vzdelávanie, ktoré treba oddeliť od náboženstva. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďalším rečníkom je Salí Osman. Je zo Sudánu. Dosiahol to, že hovorí v mene viacerých stoviek a obetí zo svojej krajiny. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, hovorí pán Osman. Som skutočne vďačný za túto príležitosť, ktorú sme dnes dostali ako laureáti Sacharovovej ceny. Chcel by som prejsť priamo k otázkam manažmentu a podpory ľudských práv. Sudan je príkladom, že prechod smerom k demokracii je potrebný po uzavretí AKT. Mali sme veľké očakávania, v rámci ktorých nám bolo slúbené, že sa vytvorí právny štát, demokracia a budeme mať dobrú správu, ale bohužiaľ sme mali voľby, kde tieto voľby boli jednoducho zmarené. A Pracovníci, ktorí došli monitorovať tieto voľby, uviedli, že to boli iba určite nezrovnalosti, ale to jednoducho nezohrala veľkú úlohu, pretože to jednoducho, ako uviedli, bolo konzistentné s tradíciou v Afrike, pokiaľ ide o voľby. Pre nás to bolo urážkou, pretože my musíme mať takú istú možnosť prístupu k rovnakým právam, ak sú určité nezrovnalosti a problémy, ktoré sa monitorujú na úrovni medzinárodného spoločenstva a aby medzinárodné spoločenstvo sa vyjadrilo negatívne k takýmto problémom. Takisto máme skúsenosť, keď sme mali referendum. Takisto to bolo veľké zlyhanie, pretože neodzrkadľuje požiadavku a požiadavky ľudí. Ja ako právnik viem, že práva ľudí z juhu by mali dosiahnuť to, že by mali jednoducho príležitosť zbaviť sa opresie, utláčania, ale ak sa pozrieme na tú atmosféru, ktorá tu bola na juhu a aj na severe, táto jednoducho nekorešpondovala s tým, čo potrebujeme ako správne prostredie pre voľby alebo referendum. Takže ak hovoríme o prechode spoločnosti smerom k demokracie, demokracií, tak sú tu určité e, benchmarky, pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať. Napríklad, ak máme vládu, ktorá je zodpovedná za veľké vojny na juhu A tieto vojny potom vedú k vojnovým zločinom a zločinom proti ľudskosti a k genocíde. Už sa dávno udiala táto situácia v Darfúre, pokým sa to potom ešte dostalo celé do medzina- na Medzinárodný trestný súd, kde sa začala táto situácia postupne identifikovať, analyzovať a kde sa poukázala na tých najväčších zločincov. Bohužiaľ, žiadne kroky zo strany medzinárodného spoločenstva zatiaľ neboli podniknuté na to, aby páchatelia, zločinci boli postavení pred súd. A navyše máme tisícky zločincov, ktorí sú zodpovední za tieto porušovania zákona a jednoducho nedostali sa ešte stále pred súd. Táto situácia by mala sa vyrieši tak, aby sme sa vyhli takým konfliktom, aké sa dejú v celej našej krajine. A podobná situácia napríklad aj v arabskom svete. Vidíme, ako zločinci v Egypte, v Tunisku, v Líbii, v tomto čase a takisto aj v Sýrii konajú proti ľudskosti. A my jednoducho sa pozeráme na to, ako sa každý deň tam zabíjajú ľudia a nikto z nás neurobi žiadny krok, aby sa nepovedalo rázne nie. Myslím, že je veľmi ťažké hovoriť tu o demokracii, ak medzinárodné spoločenstvo doteraz stále operujú iba s určitými kompromismi voči diktátorom. A bohužiaľ je to tak. Naše Platí to pre naše krajiny v Afrike, zvlášť pre tieto krajiny v Afrike. Potrebujeme, aby Európska únia skutočne vážne poukázala na benchmarky, na určité štandardy, akým spôsobom by sa malo postupovať s diktátormi, ktorých tam máme. A my by eh, sme Európsku úniu aj kroky v tomto smere privítali a podporili. A preto je dobré, aby aj Európsky parlament celkom jasne poukázal na to, že otázka ľudských práv aj na našom kontinente musí byť jednou z hlavných priorít. A záverom by som chcel poukázať na to, že v Sudáne máme takú situáciu, že jednoducho potrebujeme aktívnym spôsobom e, participovať na vytvorení novej ústavy, ktorá by vzala do úvahy e, práva všetkých ľudí na rovnakom základe. Máme tu multietnické spoločenstvo, populáciu a súčasná vláda zatiaľ trvá na tom, že po, tých, po tom potláčaní juhu ako keby sa situácia vyriešila, teraz sa upriamila pozornosť iba na arabské krajiny, ale pre nás to vôbec nie je vyriešené. Myslím si, že to nie je správne a preto musí medzinárodné spoločenstvo prevziať zodpovednosť a vyriešiť aj situáciu v našej krajine tak, aby sa zabránilo ďalším porušovaniam základných ľudských práv. Ďakujem veľmi pekne. Teraz prejdeme k pánovi Selimovičovi, ktorý je vydavateľom novín Oslobodenie Bosny Hercegoviny. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, aby som sa vyjadril v stručnosti vyjadrím sa k oceneniu, pretože v období, keď ja som pred 18 rokmi dostal cenu, situácia bola odlišná. Časopis Oslobodenie získalo toto ocenenie v jednom z najťažších časov, v, pre ktoré sme zažili v Bosne Hercegovine. Trvalo celé roky, pokým sa tento časopis mohol vydávať každý deň tieto, toto obdobie bolo pre Bosnu a Hercegovinu skutočne veľmi ťažké. Novinári, ktorí pracovali pre tento časopis, riskovali každý deň svoj život, aby vôbec časopis mohol vychádzať. V tom roku, keď sme dostali toto ocenenie, bola aj budova, v ktorom sa tento časopis vydával, absolútne zničená a musela byť znovu postavená. To uvádzam z toho dôvodu, pretože by som chcel znázorniť, že čo sa deje s ľuďmi, ktorí sa zasadzujú za ľudské práva a ktorí chcú proklamovať pravdu a čo sa všetko proti ním dokáže podniknúť. Hlave, hlavne tento časopis, ak sa na to pozrieme, tak tento sa stal symbolom toho, čo sa dá Bosne a Hercegovine dosiahnuť. Vtedajšia elita na ruinách tohto časopisu založila nový časopis na to, aby utlačila, potlačila tento časopis. Jednoducho také boli vtedy časy. A to poukazuje aj na to, ako sa vlastne prerozdelenie takýchto práv, ako takéto práva zo strany elity k ničomu neviedli, pretože náš časopis sa zasadzuje práve za tú rozmanitosť našej krajine, ktorá sa vnímala celé obdobie, celé kroky ako pozitívum, a neskôr sa z toho dalo práve období vojny negatívum a musíme proti tomu bojovať. V ostatných rokoch aj počas období Počas obdobia vojny sa nám podarilo udržať nažive tento časopis a podarilo sa nám ho distribuovať medzi všetkých občanov. Keď to teraz uvádzam, tak to možno pre vás môže znieť absolútne normálne, ale vzhľadom k spoločnosti v tom čase to jednoducho vôbec nebolo ľahké. A to je presne to, za čo sme sa museli my zasadzovať a zasadzujeme sa aj dnes, pretože to je jedna zo základných práv ale v Bosne sa musíme zasadzovať práve aj za takéto základné práva. Tento časopis Oslobodenie nazýva trestné činy pravým menom a popisuje, čo sa tam udialo. V Bosne Hercegovine to nikdy nebolo veľmi jednoduché. Od založenia, respektíve od obdržania tohto ocenenia, to znamená až 18 rokov, sa postupne spoločnosť mení, mení sa aj Bosna Hercegovina, veľa vecí sa zlepšilo, aj zákony sa zlepšili, a novinári tohto časopisu sa zasadzovali v tom období za základné práva ľudí, za právo na život, na majetok, na to, že človek môže byť aj iný, že môže vyznávať iné náboženské, kultúrne svetonázory. Zasadzovali sa proti nenávisti, proti nenávisti, ktorá bola vtedy prostrednícom politických zástupcov podporovaná aj v médiách. A mnohí práve kvôli týmto nás, nacionalistickým úsiliam skončili ako obete. Ale to, čo sa nezmenilo, a to som chcel uviesť aj v tomto príhovore, to, čo sa nezmenilo, je potreba, aby sme sa aj naďalej zasadzovali za ľudské práva. Dnes sa však musíme zasadzovať za iné práva v porovnaní so situáciou pred 18 rokmi. Nehovorím, že práva, za ktoré sa zasadzujeme dnes, by boli menej dôležité. Možno sú dnes dôležitejšie, oveľa dôležitejšie ako možno inokedy v minulosti. Avšak budúcnosť závisí práve od tých základných práv, za ktoré sa zasadzujeme. Pocit nenávisti je tak dnes, ako aj v minulosti, ešte prítomný vo všetkých rovinách spoločnosti v oblasti politického aj náboženského života. A právo na vlastný majetok, právo na znovu získanie vlastného majetku, to znamená, e, to sa týka všetkých tých, ktorí prišli počas vojny svoj majetok, tak to sú tie práva, za ktoré sa zasadzujeme. Napríklad aj právo na prácu, pretože viac ako 40 obyvateľov v Bosne Hercegovine nemajú prácu, sú nezamestnaní, to znamená, nemajú to tú možnosť uplatniť si právo na prácu. A dnes je tento boj za ľudské práva oveľa ťažší a stáva sa ťažším. Náš časopis Oslobodenie je časopisom, ktorý bojuje za ľudské práva. Bojujeme proti tým, ktorí majú stále silnejšie hlasy tí, ktorí sa zasadzujú za ľudské hodnoty, musia čeliť veľkému tlaku, politickému aj hospodárskému. A tento tlak je dnes možno z časti menej viditeľný e, pre zvyšok sveta, ale dnes musíme bojovať proti radikalizmu, nepotizmu, korupcii a to sú všetko oblasti, ktoré máme v našej spoločnosti v Bosne-Hercegovine. A aj preto je táto Sacharovová cena taká veľmi dôležitá vyznamenanie ľudí, organizácií, inštitúcií, ktoré sa zasadzujú práve za týchto ľudí, ktorí sú utláčaní, je o to dôležitejšia. Pochádzame z malej krajiny a v rámci toho boja, v ktorom bojujeme za to, čo je dobré, čo je pre nás prospešné, sme častokrát osamotení. Niekedy dokonca e, máme pocit, že sme až zbytoční ako keby ostatní nevnímali, čo robíme, za čo sa zasadzujeme. A častokrát sa dostaneme do takej situácie, že tí, ktorí sa zasadzujú o dobré veci, jednoducho prestanú, vzdajú to, pretože nemajú podporu ostatných. A môjim odkazom pre všetkých je, že sa oplatí bojovať za správnu vec a to potvrdzujú vlastne aj lavreáti dnešnej ceny, ktorí sú tu dnes prítomní, pretože tí museli zvládať toľko veľa prekážok, toľko veľa nebezpečí, a celkom jasne poukázali na to, že boli schopní bojovať a pretrvať a viedlo to nakoniec k pozitívnemu koncu. Táto cena poukazuje aj na to, že vo svete máme ľudí, ktorí dokážu oceniť takéto, takúto angažovanosť. Možno sa nám podarí dosiahnuť jedného dňa tento cieľ, ktorý sme si stanovili, možno ho dokážeme aj neskôr, ale keď sa nám to podarí, tak to bude dobré. Bosna Hercegovina, ktorá je veľmi komplexná a komplikovanou spoločnosťou a krajinou, sa bude aj naďalej zasadzovať za to, že ľudské práva budú prevládať aj v našej krajine. Ďakujem pekne. A teraz, ako som už uviedol, dostane slovo Leila Zána, ale pardon, táto tu dnes nie je prítomná, ale myslím, že ju niekto nahradí. Áno, nech sa páči. Prečítajte odkaz, ktorý po vás poslala. Máte slovo. Ďakujem pekne. Odkaz je po turecky, ale ešte predtým dovolte, aby som vyjadril úprimný súťaž sústrasť e, s rodinou e, Mitterrandovcov, pretože Daniel Mitterrand zahynula a Daniel Mitterrand taktiež bojovala za ľudské práva. Vážení nositelia Sachrovej ceny, vážení účastníci, ja vás chcem srdečne privítať. Dlho pracujeme pre túto sieť. Vaše aktivity už trvajú veľmi dlho a sú zacielené predovšetkým na ľudské práva. Takisto som potešená, že táto konferencia je pomenovaná práve po pánovi Sacharovovi. Chcela by som povedať, že, som, že mi je ľúto, že vidím, ľudské práva, ktoré sú jednoducho vzdialené od podstaty, ktorú v minulosti mali. Bola kedy by možno bolo možné poukázať na jednotlivé porušovania zákona. Vzhľadom na časové limity, ktoré mám, vyhodnotím celkový tento obraz ľudských práv vo svete. V mene nového sveta, nového poriadku v svete proces ľudských práv, ktorý, sa, ktorý mal zaznamenať určitý pokrok na základe obetí veľa ľudí jednoducho neprerazil do úspešného koncu. To, čo sme volá kedy definovali ako základ práv každého z nás, individua, to sa celé prevrátilo na hlavu a začali sa tu obhajovať záujmy štátov. Umožňuje to tým teraz štátom, aby porušovali práva jednotlivcov. Pri dnešnom stretnutí máme 5 dôležitých tém, ktoré sú otvorené pre diskusiu, napríklad aj management e, procesu prerodu spoločnosti smerom k e, spoločnosti. Hovoríme tu o zodpovednosti, spravodlivosti občianskej spoločnosti. Na to, aby sme mohli hovoriť o prechode v krajine, musíme byť schopní uvedomiť si politickú transformáciu, Máme niektoré krajiny, ktoré sa nachádzajú v procese transformácie a trvá im to menej. Sú však aj iné krajiny, kde procesy tohto charakteru nie sú kreatívne ani rýchle. Čo sa očakáva od Turecka? Očakáva sa, aby táto krajina postupovala na tejto ceste rýchlejšie, aby sme sa transformovali rýchlejšie v kontexte toho, čo sa snaží aj súčasná vláda, ktorá je pri moci. Čo potrebujeme? Potrebujeme základný nástroj, aby sme pokázali na to, že sme pripravení prejsť do nového obdobia a na to potrebujeme aj prechodnú spravodlivosť. Novú prechodnú spravodlivosť. Na to, aby sme sa pozreli na realitu, na to potrebujeme odvahu, aby sme neopakovali chyby z minulosti. Potrebujeme napraviť e, porušovania ľudských práv z minulosti a musíme to urobiť v kontexte väčšieho časového priestoru ako iba v kontexte našej Novej republiky. Nesmieme zabúdať na tých, ktorí boli utláčaní. E, nejaká amnézia alebo to, že zabudneme na tieto problémy, to nepri, neprinesie riešenie. Nesmieme zabúdať ani na to, ako v minulosti bolo tieto úsilia smerom k pozitívnemu prechodu zmarené. Mali sme tu viaceré porušovania zákonov a masakre, ktoré sa snažili byť ututlané, aby sa na ne zabudlo. Môžeme počítať. E, môžeme uviezť viaceré prípady masakrov z minulosti, masové hroby, zabíjanie neznámymi páchateľmi, nelegálne popravy, skutočnosti, ktoré sme zažili v 90. rokoch a čo vidíme ešte aj dnes. Nie je možné urobiť hrubú čiaru. My potrebujeme akčný plán, ktorý bude dobre mm, nastavený a musí byť transparentný. Tieto kriminálne činy zo strany štátu musia byť individualizované a musia byť postavení pred súd konkrétni ľudia. Čo sa nedávno udialo v Čukudže, jasne ukázalo, že turecký štát stále robí vojenské trestné činy. Prechod k spravodlivosti je nevyhnutný, avšak prioritou je znovu začať dialog a proces rokovania a negociácií. Tento proces bude možný iba pri určitej dávke politického odhodlania, úprimnosti, odvahy a určitej konzistentnosti a kontinuity. Ako viete, komunike PKK bolo prijaté pozitívne v, zo strany obyvateľov a populácie Turecka. Napriek tejto situácie e, vláda nevyužila väčšinu na to, aby sa dopracovala k jasnému riešeniu. Bohužiaľ sa vláda snaží terorizovať Kurdov porušovaním ľudských práv a tým, že sa zatýka veľký počet osôb. Bohužiaľ, svet zatvára pred týmito neludskými činmi oči a toleruje túto propagandu tureckého štátu. Avšak je možné vytvoriť novú ústavu novým reformným politickým právom. Toto sú očakávania celého obyvateľstva našej krajiny. Otázku Kurdov a tento problém je možné vyriešiť iba vtedy, ak, ak ústavné práva všetkých občanov, vrátane politických, sociálnych a kultúrnych práv, budú garantované aj v ústave. Vzhľadom na minulosť, to, čo sa udialo v minulosti, o tom sa dosť veľa v súčasnosti hovorí. Je to možné práve za podpory občianskej spoločnosti a aj napriek určitým reštrikciám zo strany vlády. Máme viacero procedurálnych prostriedkov, ktoré sa v tomto procese môžu uplatniť. Máme komisie pravdy, múzea, súdne procesy. To sú iba niektoré z príkladov. Avšak tento proces, aj keď bude implementovaný, nemôže nebrať do úvahy e, určité osobitosti, ktoré súvisia s rodovou rovnosťou. To je veľmi dôležité. Vzhľadom na minulosť nemôžeme sa pozerať iba na obdobie posledných 30 rokov, pretože sú tu skutočnosti, ktoré sú stále ešte ututlávané, ale jednoducho prechádza to z generácie na generáciu. Ak sa pozrieme na minulosť, tak vidíme, že Kurdi sa snažia dosiahnuť svoje práva. Celé toto dlhé obdobie. V každej fáze sa ku Kurdom pristupovalo iným spôsobom. Včera napríklad populácia Kurdov bola označená ako rebeli, banditi a separatisti, dnes ich označujú možno ako teroristov. Vzhľadom na potreby rozvinutého sveta tieto nepravdivé označenia sú akceptované ako oficiálna politika a my, e, Kurdi, kur, kurdská populácia turecká, odmietame takéto označovanie. V skutočnosti vyžaduje odvahu a táto odvaha ešte jednoducho nie je prítomná vďaka nejasnej definícii. Ďakujem za to, že ste si vypočuli môj príhovor. Ďakujem pekne. Boli by sme to uvítali aj po kurdsky. Pán Kelam. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja mám pocit, že patrím k predrečníkom. Ja zastupujem Estónsko tu v Európskom parlamente. Je to národ, z ktorý historických dôvodov by tu ani dnes nemal byť. 51 rokov môjho života som žil počas totalitarity a nebola tu e, skoro žiadna nádej a slobodný svet sa veľmi nestaral o osud e, pobaltských krajín. Ale tu hovoríme o prechode na demokraciu a myslím si, že môžeme hovoriť aj o pozitívnych eh, príkladoch z Pobaltia. Môžeme hovoriť o pokroku k smerom ku slobode, ale aj k eh, plnej demokracii. Takže v prvom rade eh, dôležité je nepodporovať autoritatívne systémy a nepodporovať oficiálne e, lži. E, klamstva to musí byť základ. E, takže to by bola taká moja rada. Nepodporujme oficiálnu propagandu a klamstva. A potom čas na prípravu takéhoto prechodu, ale to sa musí stať e, čím skôr a je to skoro vždy e, možné. Aj keď sú veľmi ťažké okolnosti, ale je možné organizovať v teréne skupiny, e, vypracovať dokumenty. Ja som OSN zaslal prvý dokument v roku 72 a my sme nedúfali v e, odpoveď od vtedajšieho generálneho tajomníka. Naozaj my sme chceli iba, aby západný svet vedel, že 99,9 estonského obyvateľstva nepodporuje e, komunistov. Keď e, sa začala E, začalo rozpadať ZSR v 87. 8. tak sme boli pripravení, to bol, e, bola veľká výhoda a my sme sa okamžite začali organizovať, e, boli tu občianske iniciatívy a taktiež boli prvé verejné združenia a potom vznikla prvá nekomunistická strana v ZSSR, Estonská strana, Národná strana pre nezávislosť. A potom bola dôležitá tá občianská iniciatíva, podarilo sa nám e, získať väčšinu, rozhodujúcu väčšinu obyvateľstva a oni podporili ten národný cieľ, e, teda vytvoriť a obnoviť skutočnú nezávislosť, nie polovičatú. A takéto alternatívne iniciatívy sú naozaj mimoriadne dôležité. Nám sa podarilo vytvoriť nielen alternatívne strany desiatky e, za jeden rok, ale taktiež sme mali konkrétny e, harmonogram. E, sme chceli, chceli sme oslabiť komunistickú stranu. A po roku, v roku 89, um, už sme mohli povedať, že uh, oficiálni diktátori sa snažili iba reagovať. E, povedali, že to nechcú e, zrušiť. E, potom v 91. prepukla vojna v Perskom zálive a Gorbačev využil túto zámienku a zakročil proti demonstráciám v Lotyšsku, Litve a tak ďalej. Ale myslím, že to naozaj bolo veľmi dôležité pripraviť celú spoločnosť aj v 91. po páde Berlínskeho múru. Sme si neboli istí e, tým, čo sa stane, ale boli sme pripravení na všetky alternatívy. Teraz sa to ľahko hovorí, že v 91. sme obnovili našu nezávislosť na Pobalti, ale nebolo to také jasné ešte pred e, 30 rokmi. Musíme teda byť pripravení na všetko. A výhodou našej skúsenosti je práve to, že nebola asi žiadna nenávisť, žiadna pomsta, žiadne násilie. Estonsko bolo veľmi rado, že e, iba jedna osoba zahynula počas štyroch rokov prechodu od 87. po 91. A my sme teda mohli tento proces uskutočniť e, dôstojne a mierovo, demokraticky. Výsledkom je dnešný úspech. Sme v Európskej únii a um, máme uh, veľmi zdravú demokraciu. Ale čo je uh, taktiež dôležité, je podpora medzinárodného spoločenstva v prípade Líbie, Tuniska, sme videli, ako boli hanebné predchádzajúce vzťahy e, e, s diktátormi. Mali by sme sa z toho poučiť. Európsky parlament e, zohráva čím ďalej tým väčšiu úlohu v zahraničnej politike, snaží sa vyvážiť hospodárske záujmy s našimi hodnotami. A tu by som vám rád povedal o návrhoch strany EPP, ktorú som viedol, teda ako zvýšiť úlohu a e, zviditeľniť e, obhajcov ľudských práv. My sme sa možno zamerali príliš na e, december, e, kedy sa cena udeluje, ale nemá to dostatočný e, nemá to dostatočný ohlas v medzinárodných médiách. My teda navrhujeme, aby Európsky parlament každý rok pozýval e, všetkých e, nositeľov aj e, vymenovaných kandidátov. Každý rok my musíme dosť bolestivo rozhodnúť iba o jednom z mnohých kandidátov. Všetci si zaslúžia pozornosť, ale myslím, že by naozaj mali byť pozvaní všetci kandidáti na túto cenu, aby mali možnosť vystúpiť v parlamente, na výbore AFIT a na podvýbore pre e, ľudské práva a na ostatných výboroch. A každý rok by mala byť takáto diskusia, aby sme hovorili o osude nositeľov Sacharovej ceny, aby nám povedali, ako mohli e, pokročiť vo svojom boji. A tu by som chcel povedať, že e, kandidáti a výťazcovia by e, mali byť politicky adoptovaní Európskym parlamentom, nemali by byť videní ako jednorázovo ocenení e, hostia, ale mali by pre nich byť neustále dvere Európskeho parlamentu otvorené bez demokratických, demok, administratívnych prekážok, mali byť mať voľný vstup do našich priestorov a e, taktiež e, vonkajšia služba, e, Európska služba pre vonkajšiu službu a zastúpenia e, všade na svete by mali byť s nimi v kontakte a mali by sa informovať o ich osude. Ďakujem pekne. Thank you, Ďakujem pekne za tieto zaujímavé podnety. Určite budeme chcieť prehlbiť naše vzťahy s nositeľmi. Ja som rád, že je tu Alexander Milinkievič a aj Ludmila Alekseva. Niekto vzadu sa hlasí o slovo, ale vedzte, že skončíme opäť 3 čtvrte na 6. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Um, volám sa Maria, Amblak, som tu uh, ako zástupkyňa e, AFLA, African Legal Aid, ale som zároveň veľvyslankyňou pre Ugandu. Takže v prvom rade chcem vyjadriť obdiv pre týchto odvážnych nositeľov, ktorí e, zohrali takú e, prelomovú úlohu v ich krajine v oblasti ľudských práv sme tu v medzinárodnom prostredí a preto by som sa chcela pripojiť e, k tým, e, ktorí o to už žiadali. Bola to tajomnička Medzinárodného trestného súdu a ostatných. E, tí nepotrestaní, ktorí možno v prípade, ako viete, v prípade Ugandy, Uganda sa ako prvá obrátila na Medzinárodný trestný súd E, títo vinní a obvinení súdu sú stále na slobode. Máme mier v Ugande, e, pretože e, Kúny a jeho ľudia sú teraz slobodní v Stredoafrickej republike, niekde v Sudáne. Nezabíjajú už obyvateľov Ugandy, ale mnohých iných Afričanov a unášajú hlavne dievčatá, ktoré sú potom sexuálnymi otrokyňami. Takže ja si naozaj myslím, že by sme e, mali podporiť e, milióny obetí takýchto medzinárodných trestných činov a mali by sme e, chceť chcieť spoluprácu medzinárodného spoločenstva a štátov, ktorí musia zadržať týchto vinníkov. Viem, že Európsky parlament už viackrát o to žiadal. My ďakujeme za túto podporu. Otázka na rečníkov. Vieme, že Medzinárodný trestný súd nemá nejakú policajnú zložku, ale možno, že by niekto mal nejaký nápad alebo odporúčanie, ako takýchto vynikov e, autorov závažných e, činov predviesť pred súd. O chvíľu dostane slovo pani Lochbiller, ktorá to e, uzavrie. Ona je predsedničkou výboru, podvýboru pre ľudské práva, ale ešte predtým hm, sa niekto ďalší hlási o slovo. Nech sa páči. Áno, ďakujem pekne stručne k tomu, čo by mohol urobiť parlament e, pri tomto prechode na demokraciu. Treba e, pokračovať vo vašich návštevách. Nepodceňujte ich e, veľa sa toho deje v Bruseli a v Štrásburgu, ale viem, že najúčinnejšia je parlamentná delegácia, ktorá vycestuje do terénu a ktorá sa tam e, rozpráva e, s miestnymi obyvateľmi, organizuje tlačové konferencie. Myslím, že čím viac budete mimo Európskeho parlamentu, čím viac sa budete stretávať s jednotlivými obhajcami, tým budete účinnejšie napomáhať pri tomto prechode. A ešte sa obraciam na nositeľov cien. Ja ja som v Prištine raz stretol Adamašiho a ja e, musím povedať, že nik ho nestretol v Kosove, aj keď e, je tam e, prítomná EÚ, ale nikdy táto cena sa nedostala do Kosova. To je príklad toho, čo by ste vy ako poslanci mohli spraviť. A ešte jedna vec, ktorá je kľúčová pri tomto prechode možno, že preložiť e, do jednotlivých jazykov, napríklad do arabčiny, e, tie stanoviska Európskeho parlamentu, e, pretože tvrdiť, že parlament nič nerobí, čo väčšinou nie je pravda. Vedzte, že je to často preto, že to nie je zrozumiteľné pre mnohých. Je to dosť jednoduchá rada. Takže napríklad preklady a taktiež zviditeľnenie e, nositeľov Sacharovej ceny. E, možno, že nie vždy sa e, budeme môcť všetci stretnúť, ale mohli by sme sa stretnúť v tých krajinách, kde sa jednotliví nositelia nachádzajú. Možno, že by sme mohli ísť do Bieloruska, na Kubu, navštíviť vydavateľstvo Oslobodenie. Ja si myslím, že by to znova zviditeľnilo vašu činnosť, vážení poslanci, a to je podľa mňa zásadné. Ďakujem pekne. Ja som bol sám na Kube. Stretol som sa so ženami v bielom, ocenili to, ale súhlasím s vami. Pýtam sa, či ešte niekto niečo má predtým, ako dám slovo e, predsedničke podvýboru pre ľudské práva, pani Barbare Lochbiller. Ak nie, tak jej dávam slovo. Ďakujem pekne. Nie je to žiadna jednoduchá úloha takúto e, bohotú diskusiu zhrnúť. Možno, že aj vaše jednotlivé e, podnety zapracujeme v našej práci, e, hlavne čo sa týka rozvoja tejto siete nositeľov Zacharovej ceny. Vy ste hovorili o rôznych tematických okruhoch a jednotliví rečníci sa toho dotkli. Pani Benzedrine, vy ste hovorili, že e, transformácia si vyžaduje trpezlivosť a čas a to povedal aj pán Westendorp. Teda, že neexistuje jeden jediný manuál alebo príručka, ktorá by sa dala univerzálne použiť, ale treba sa pozrieť vždy na okolnosti. Taktiež ste hovorili o tom, že Európska únia by mohla poskytnúť isté e, rady, ale myslím si, že naozaj to musia, sa toho musia chopiť e, samotné spoločnosti. Pani Bensedrine nám pripomenula, že transformačný proces e, sa deje v samotnej spoločnosti. Tak to bolo v Tunisku. To bolo naozaj jasné, e, teda, že sú dôležité aj te, tie partnerstva. EU sa musí poučiť z minulosti, musí tu byť väčšia transparentnosť, e, treba lepšie načúvať a myslím, že potom bude EU braná aj ako partner, ktorý môže pomôcť. A potom som počula aj to, že žiadosť o čas a e, trpezlivosť ja myslím, že to neznamená, že musíme súhlasiť e, všetko, čo sa bude diať e, po tých revolúciách. Všetci rečníci povedali, že e, musíme hovoriť o univerzálnych zásadách, ako napríklad ochrana ľudských práv. To musí byť akási vedúca línia pre tieto nové spoločnosti. Leila Sana napríklad povedala, že je dôležité niektoré ľudské práva zapracovať do nových ústav. Potom ďalšia e, veľká téma mm, musí byť odstranená beztresnosť pre tých, ktorí e, neumožňujú demokratické e, ľudskoprávne spoločnosti. Pani Ben Sedrine, možno preto, že je spisovateľka, využila taký pekný výraz. Vy ste povedali, že sa musíme z umyť e, z jedu diktátor. E, potom sme počuli aj príklady zo Sudánu. Počuli sme, mm, že je to veľmi dôležité, ale hovorili sme aj o e, dejinách Turecka. O tom hovorila Leila Zana. Samozrejme, treba to spracovať aj na medzinárodnej úrovni. Hovorili sme o úlohe Medzinárodného trestného súdu taktiež je jasné, že takéto spracovanie a boj proti beztrestnosti nebude možný, ak budeme poháňaní iba e, chuťou e, pomstiť sa, ale musí to naozaj byť účinné. Musíme vychádzať z práv obeti. E, oni majú právo vedieť, že to, čo sa im stalo jednotlivo alebo ako príslušníkom menšiny, majú jednoducho právo, aby takéto neprávie bolo uznané a taktiež sme počuli mnohé príklady z Afriky, taktiež je dôležité dôležité, aby vysokí predstavitelia štátu alebo vojska boli predvedení pred súdy, aby neostali v bezstresnosti, aby sa s nimi neuzatvárali kompromisy. Iba ak budeme konzistentní, tak e, možno E, dosiahneme, že e, bude Medzinárodný trestný súd e, pôsobiť ostrašujúco a preventívne. Ešte chcem povedať, že v Európskom parlamente máme naozaj, sme nedávno prijali uznesenie, veľké uznesenie, ako bojovať proti medzinárodnej beztrestnosti. My sme sa zamerali na Medzinárodný trestný súd súd a môžete si to e, prečítať. Asi by bolo dobre to preložiť do arabčiny a budete vidieť, ako podrobne pracujeme, ale jedna požiadavka je jasná. Ani tu nemôžeme e, byť pokrytecký. Áno, e, musia byť diktátori predvolaní pred súd, ale týka sa to aj grémy a jednotlivých fór, ktoré e, podporovali takýchto diktátorov a e, tu hovorím o veľkých regionálnych mocnostiach. E, E, ktoré už nebudú môcť bojovať e, proti tomuto súdu, ale budú musieť e, ratifikovať štatút, ako napríklad Čína, Čína Rusko a USA. Aká, aký akýsi dvojaký meter. To sa týka aj celého demokratizačného procesu. To sa ukázalo ako zjavné a viacerí to tu potvrdili. A ešte pri týchto transformačných procesoch potrebujeme aj spracovanie porušení ľudských e, práv. E, jednoducho netreba na to zabudnúť, e, musí dôjsť k zmiereniu a k, potom k budovaniu. Máme tu príklady opäť z Tuniska a Turecka. Pán Ziade zo Sýrie, vy ste veľmi plasticky opísali situáciu vo vašej krajine mnohí e, už nemajú ani strach e, vystúpiť proti e, režimu, ktorý ich naozaj trpko potláčal. Ale možno, že predsa len je tu ešte obava angažovať sa politicky. To je, ale je už viditeľné, že niektorí tento strach prekonali a v Európskom parlamente v EÚ si kladieme často otázku, čo môžeme spraviť na to, aby sme podporili tých, ktorí si želajú takýto e, prechod. E, parlament je taktiež vhodným e, grémiom hovoriť o takýchto témach. My to často navrhujeme. Vy ste povedali, že treba vytvoriť bezletovú zónu alebo podporiť to, aby e, mohli prichádzať utečenci na e, tureckú hranicu. Možno, že by ste sa s týmto mohli obrátiť skôr na Bezpečnostnú radu OSN. Pán Westendorf dosť e, presne v úvode povedal, že ľudskoprávna politika často je v konflikte s hospodárskymi záujmami a myslím, že to vie každý z rôznych regiónov sveta, ale aj my ako EÚ a aj pán Kelam o tom stručne hovoril, sme eh, naozaj hlasno mlčali, pozerali sa opačným smerom, keď diktatúry v mm, krajinách Magrebu eh, zle zaobchádzali so svojimi občanmi. Bolo to totiž v našom záujme. My sme chceli udržať hospodárske vzťahy, bolo to v našom záujme. E, boli uzavreté hranice, nemohli k nám prichádzať utečenci a taktiež sme sa často pozerali iným smerom, pretože e, boli e, často mučení islamisti, pre ktorých sme nemali veľké sympatie. Takže ja si myslím, že ten proces, ktorý musí urobiť EU, už začal, ale ešte to nie je zakotvené v jednotlivých dokumentoch, ktoré my vypracovávame, ale aj tu pôjde opäť o to, či sa nám to podarí uplatniť v praxi, aby to neostalo iba na papieri. A ešte jedna vec. Podpora informovanej občianskej spoločnosti. Pán Kelam hovoril o estonskej skúsenosti. Ja som e, ale podchopila aj pani Bensedrin, e, že môže ísť aj o ďaleko siahly transformačný proces a e, je dôležité, aby tak ako v Tunisku bola aktívna občianská spoločnosť, ktorá bude sledovať novú vládu. EU podporuje na mnohých úrovniach takéto občiansko, občianske, e, občians, e, z, úrovne občianskej spoločnosti. E, myslím, že to platí aj pre Medzinárodný trestný súd a budeme v tom aj pokračovať. A ešte záverom jedna vec, o ktorej hovorila pani Taslima Nasrín dosť jednoznačne. nemôže tu byť žiadny kultúrny relativizmus pri e, uplatňovaní e, ľudských práv a trestaní ich porušenia. E, my v Európskom parlamente často hovoríme o týchto témach, ale často robíme tú chybu, že hovoríme o našich západných hodnotách. Myslíme si, že sú univerzálne aj odluka štátu a cirkvi je veľmi dôležitý výdobytok samotnej EÚ predchádzalo tomu e, isté e, osvietenectvo e, v takýchto štátoch nemôžu byť žiadne väčšinové cirkvy, ale ja si myslím, že by sme mali hovoriť o tomto ako o výdobytku. je to niečo, čo platí všeobecne. A ešte budem citovať pani Ben Sedrin, ktorá správne povedala, že tu nie je žiadne protirečenie medzi e, moslimskou spoločnosťou a modernou spoločnosťou, ktorá má zákony e, ústavu a ktorá e, uznáva univerzálnosť ľudských práv. Ja si myslím, že môžeme zaželať vám všetkým, aby sa to podarilo. Ďakujem pekne. Uh, ďakujem, Barbara. Výborne ste zhrnuli všetky prvky dnešnej odpovodnejšej diskusie. Chcem sa poďakovať panelistom za ich príspevky. Ocenení nie sú prítomní, ale ďakujem za odvahu a ich prispenie k dnešnému podujatiu. Ďakujeme aj za usporiadanie tejto konferencie. Na záver chcem povedať, že v Bozáre sa podujete začína o 19.30. Takže tým by som túto konferenciu uzavrel. Ďakujem.